Uh, Vážení kolegovia, začneme. Poprosím kolegov, ktorí ešte vyrušujú, aby prestali a dobrali si veci potom. Teší nás, že je medzi nami aj pán minister, pán minister zdravotníctva z Chorvátska, a teda takisto aj v rámci predsedníctva e, rady, predseda rady. A dáme vám, pán minister, 12 minút na to, aby ste e, predstavili vaše priority na najbližších 6 mesiacov, pokiaľ ide o oblasti zdravotníctva, potom budú otázky, nech sa páči. Poštovaní predsedávajúci, poštované zástupnice. E, ďakujem pekne. Pán predseda, budem vystupovať e, po chorvátsky, takže dajte si prosím e, sluchatka. Mám približne 10 e, minút, budem sa snažiť ten čas predstaviť naše priority. Samozrejme, sme relatívne novým členským štátom, bude to naše prvé predsedníctvo a v najbližších 6 mesiacoch budeme mať priority, ktoré teraz spomeniem. V Chorvátsku samozrejme zdôrazňujeme dve témy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, sú nám veľmi blízke. Poprvé e, sú, je to téma darcovstva orgánov a transplantácií. Máme v tejto oblasti mnohé skúsenosti a o tieto skúsenosti sa radi poradím, e, podelíme, najmä pokiaľ ide o darcovstvo orgánov. Radi teda by sme tieto skúsenosti zdieľali aj s ostatnými. A takisto, e, pokiaľ ide o transplantáciu orgánov, aj tam by sme radi zdieľali naše skúsenosti. Sú to veci, ktoré e, potom môžu zachráňovať ľudské životy. Ďalšia téma, ktorá je nám blízka a je dôležitá aj pre EÚ, je otázka starnutia európskeho obyvateľstva. Priemerne je to približne 25 obyvateľstva EÚ e, práve v tejto kategórii nad 60 e, rokov a všetci vieme, že čím sme starší, máme aj viac e, zdravotných problémov, častejšie nastavujú prípady rakoviny, iných chorôb, iných zdravotných problémov. A znamená to, že to okrem iného aj zvyšuje nároky, finančné nároky v rámci systému zdravotníctva. Takže ak dovolíte, začnem s tou témou transplantácie orgánov. V Chorvátsku sme pred e, pár rokmi, alebo pred istým časom, začali e, bližšie pracovať na tejto téme e, darcovstva orgánov a transplantácie orgánov. Najprv sme sa teda venovali, alebo najviac sme sa venovali darcovstvu, pokiaľ ide o transplantácie, tam sme mali skúsenosti pred 30 či 30 či, či 40 rokov, rokov ale e, proste chýbali nám e, darcovia, veľa ľudí teda prišlo o život a hoci sme začali e, s takým širším programom, ktorý bol veľmi humaného charakteru, etického charakteru, tak proste osvetovo alebo komunikačne sa to úplne nepres, nepresadilo. Ľudia nevedeli, že dopredu dokážu alebo môžu, ak chcú, teda odsúhlasiť, že ich orgány sa na takéto účely môžu využiť a teda pokiaľ teda ich orgány sú bezpečné, že sa môžu takýmto spôsobom ďalej e, používať. Čiže teraz e, vlastne máme zavedený e, tento systém. Nebudeme tie prípady teraz nejako detálne rozoberať, ale systém sme zaviedli, kde je túto možnosť darcovstva odkomunikovať ľahšie. A dnes máme mieru darcovstva v Chorvátsku dvakrát vyššiu, než je priemer v EÚ a my, e, keď sme sa stali súčasťou programu EU Transplant, tak sme videli, že v Chorvátsku v prípade našich e, pacientov, aj iných európskych pacientov môžu práve, teda jedné a druhý, e, ťažia z tejto siete EU Transplant a my radi sa vlastne podelíme o naše skúsenosti práve v oblasti povedzme osvetových kampaní alebo komunikácie v tejto oblasti a takisto aj pokiaľ ide o e, lekárov a ich skúsenosti v oblasti e, darcovstva alebo transplantácií orgánov a pomáhame s týmto aj e, našim susedným krajinám, aby teda tiež sa vybrali na túto cestu. Existujú isté orgány, ktoré sa dajú v úvodzovkách ľahko nahradiť, Ehm, dokonca aj takým eh, povedzme, prístrojovým spôsobom, čiže napríklad umelé plúca, ktoré dýchajú za vás, ale sú orgány, ktoré nie je možné takýmto spôsobom nahradiť, eh, kde potrebujete ľudské orgány. A bol jeden taký globálny program, pokiaľ ide práve túto transplantáciu, kde išlo o investovanie veľkého objemu finančných prostriedkov na to, aby sa aj eh, zvieracie orgány dali E, do ľudských tiel implantovať. Ja som sa tiež tejto téme e, venoval, vlastne som na tomto programe rok e, pracoval spoločne s profesorom Davidom Cooperom a pracovali sme aj na hyperakutnej reakcii v prípade, v prípade takýchto e, transplantácií. Teraz keď sa pozeráme na e, jednotlivé členské štáty EÚ, pokiaľ začneme pracovať e, na humannom etickom programe pokiaľ ide o to, ako inšpirovať ľudí, aby svoje orgány darovali, tak práve tieto hyperakutné situácie sa nám bude dariť lepšie zvládať a zabezpečíme, že naozaj bude dostatočný objem orgánov a tým pádom ľudia, ktoré, ktorí ich potrebujú, budú môcť e, teda úspešne prežiť a e, tie orgány, keď to bude potrebné, aj dostanú, alebo sa k ním dostanú. A treba o tomto diskutovať, komunikovať, tak aby sme spoločne mohli zachrániť čo možno väčší počet ľudských životov všade v Európe. Počas chorvátskeho predsedníctva takisto chceme viac eh, zdôrazňovať tému, ktorú budeme, ktorej sa budeme venovať aj na podujatí, na konferencii, ktorý sa, ktorá, ktorá sa uskutoční v Zahrebe a je to vlastne, e, sú to tie veľké náklady, ktoré e, súvisia s niektorými chorobami, malignými, malignými chorobami, proste niekedy tie náklady sú tak vysoké, že naozaj je veľmi dôležité, alebo sú to proste relevantné údaje, relevantné čísla aj pre e, poisťovne, zdravotné poisťovne. A máme taký screeningový program, ktorý môže v tejto oblasti pomôcť, takisto v oblasti vymieňania informácií, vytvárania nejakého dialógu. Boli v minulosti už aj programy tohto typu, ktoré ale e, ne, neboli úplne úspešné, neboli dostatočne aktívne, či to bola rakovina prs, rakovina krčku, maternice, ďalšie druhy rakoviny. Rôzne programy v týchto oblastiach e, boli spustené, ale výsledky neboli úplne uspokojivé. Čiže v prípade napríklad screeningu e, tohto druhu týchto druhov rakovín, proste tie programy bežali 13-14 rokov, ale tie výsledky neboli dostatočne uspokojivé a treba si uvedomiť, že veľké problémy, pokiaľ ide o rôzne druhy e, práve rakoviny, aj my v našom národnom programe boja proti rakovine sme práve túto tému e, špecificky spomínali a chceli sme, aby teda tieto Hm, táto téma sa otvorila aj na chorvátskej, ale aj na európskej úrovni, tak aby sme čo možno najviac e, životov dokázali zachrániť. A videli sme a nadalej vidíme, že predseda respektíve predsednička komisie a komisár pre zdravotníctvo takisto vo svojom programe vytečili aj boj proti rakovine ako jednu, ako jednu hm, zo svojich e, priorit a preto dúfame, že aj Európsky parlament e, bude zdôrazňovať túto veľkú a dôležitú tému a bude pripisovať primeranú dôležitosť tak, aby sa spravilo všetko preto, aby e, táto téma bola prítomná aj vo verejnej diskusii, aby sme mohli mať veľký vplyv na to, čo e, vlastne, o čom sa ľudia rozprávajú a tak, aby čo možno najmenej ľudí dostalo takéto diagnózy a aby tieto maligné choroby sa v rámci toho screeningového procesu Eh, odhalovali čo možno najskôr, aby proste eh, mohli byť chirurgicky tieto záležitosti riešené vo včasnom štádiu, čo je oveľa ľahšie ako eh, nejako neskôr dobiehať zameškané. A takisto aj v Chorvátsku by sme chceli v tejto oblasti dať istý príspevok voči istým členským štátom EÚ, pretože už sme vlastne začali taký screeningový program, pokiaľ ide o včasné zachytenie rakoviny plúc a viete, že v každej e, krajine, v každej európskej krajine práve rakovina plúc je závažným problémom. Častokrát je to e, druhý alebo tretí najväčší problém z hľadiska počtu úmrtí v jednotlivých členských štátoch. E, je to približne 1 milión ľudí, ktorí sa tieto, e, ktorí sa tieto problémy týkajú a miera úspešného ukončenia liečby, teda prežitia, je iba približne 15%, ale pokiaľ dochádza k včasnému zachyteniu, e, včasnému diagnostikovaniu e, rakoviny plus, tak tie čísla sú oveľa lepšie. A práve preto sme začali s takým programom, kde sa snažíme e, práve sústrediť na pacientov, ktorí majú 50-70 rokov, ktorí fajčia alebo prípadne v rodine majú históriu iných príslušníkov, rodinných príslušníkov, ktorí e, mali rakovinu plúc a týchto, tieto osoby potom pozývame na také mm, vlastne vyšetrenia, ktorých zmyslom je čo najrychlejšie diagnostikovať e, takúto prípadnú diagnózu a potom e, môcť týchto ľudí liečiť. Čoskoro bude konferencia v na túto tému a dúfam, že tam vás takisto budeme môcť informovať e, v tejto súvislosti a potom raz za 4 roka budeme podávať vlastne ďalšie nejaké informácie, nejaké správy, pripravíme reporty a pokiaľ tie výsledky budú pozitívne, tak dúfame, že aj táto naša pozitívna snaha bude vnímaná takisto pozitívne a že bude možno aj fungovať ako istý príklad pre ostatné členské štáty EÚ. A pokiaľ ešte e, môžem e, za pár minút e, shrnul to, čo som chcel povedať, tak samozrejme človek, pokiaľ sa chce dožiť vysokého veku, pokiaľ chce byť zdravý, e, treba e, niečo preto aj spraviť, treba, aby sa ľudia hýbali, aby mali životný štýl, ktorý je zdravý a potom sa to aj prejaví. A to e, vlastne je možné podporiť aj prostredníctvom opatrení tzv. e-health, aby tie systémy boli nastavené v tomto duchu. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Ak máte nejaké otázky, rád zodpoviem. A samozrejme mnohé ďalšie Priority som ešte nespomenul, ale v každom prípade ďakujem za vašu pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. Povedali ste veľmi jasne, aké sú vaše priority. Za to ďakujem pekne. Teraz vystúpia zastupcovia jednotlivých e, politických skupín, teda koordinátori. Začneme so skupinou EPP. Peter Líza, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem um, Pán predseda rady, dovolte mi využiť túto príležitosť, aby som privítal skupinu mladých ľudí z mojej domoviny, e, ktorí sú tu dnes na pozvanie e, iného kolegu. Už sme hovorili o tom, že sú to mladí ľudia, ktorí sa angažujú e, za ochranu klímy. Teraz k téme zdravotníctva. Ďakujem, pán predseda rady, za vaše priority. Darcovstvo orgánov je dôležitá téma. Každého človeka to môže zajtra zasiahnuť, že bude závislí od e, darcovského orgánu a každý e, rok e, zlepšujeme kvalitu a dostupnosť orgánov a to súvisí s cieľom, aby sme mohli lepšie vymeniať orgány v Európe, aby sa nestracali, aby sa nemrhalo nimi, pretože práve v nejakom členskom štáte nie je vhodný príjemca ale myslím, že ešte sme nedospali k tomu, aby sme si v celej Európe vymenali orgány. Napríklad e, Nemecko je už s Rakúskom aj s Chorvátskom spojené v Eurotransplant, ale medzi Nemeckom a e, Polskom nie je e, výmena orgánov a preto som rád, že sa chcete tým zaberať. Ďakujem aj za tému medzi prioritami, e, ktorú ste tam zaradili, a to e, rakovinu. A dôležité je, aby sme sa koncentrovali na veci, kde Európa môže lepšie pomôcť e, ako členské štáty a aby sme videli európsku pridanú hodnotu a to um, platí aj e, pri rakovine detí, ktorá je osobitne ťažká, keď uh, zasiahne rodinu. A ďalšia téma, za ktorú som uh, e, vám vďačný, a to je nedostatok uh, liečiv, mnohé dôležité liečiva um, proti rakovine aj iným um, chorobám chýbajú. Ako máte predstavu, aby sme tieto problémy lepšie zvládli? SND, Sara. Ďakujem pekne. Ďalej skupina SAD. Sara. Čerdas. Ďakujem pekne, ďakujem eh, pán minister, že ste prišli medzi nás. Dnes žijeme v takej informačnej dobe, ale jasne treba povedať, že častokrát dochádza aj k dezinformáciám, aj k fake news, a to aj v oblasti e, zdravia, zdravotníctva. Často dnes občania už nechápu, čo sú názory, čo sú fakty a teda e, čaká nás v tejto oblasti veľa práce, podpora e, zdravého životného štýlu, e, taká nejaká lepšia zdravotná gramotnosť, čo v tejto oblasti chcete spraviť a ako vnímate označovanie potravín a takisto potrebu nejakého uniformného označovania v Európe. Už sa tu spomínali viaceré témy, napríklad aj tá rakovina, boj Európskej komisie proti rakovine. Vieme, že 40% takýchto e, prípadov by sa dali preventívne, by sa im dalo teda predchádzať. E, ako pristupujeme k tomu, čo ovplyvňuje, a k tým faktorom, ktoré toto ovplyvňujú, e, kvalita ovzdušia, univerzálne zdravotné poistenie, alebo teda poskytovanie zdravotných služieb, chemikálií a tak ďalej. Vieme, že e, minulý rok e, zomrali veľmi veľké počty ľudia, pokiaľ ide o antimikrobiálnu e, rezistenciu. Akú máte stratégiu v tejto oblasti? Ako bojovať proti tejto globálnej hrozbe rezistencie voči antibiotikám? A potom posledná otázka, podpora zdravotníctva vo všeobecnosti. Ako vnímate prepojenie tejto téma, témy na verejné na verejnú politiku, teda e, proste presahy aj do iných sektorov, nie iba zdravotníctvo ako také, tak aby sme mali lepšie e, sociálne determinanty zdravia, e, ako napríklad zamestnanosť, kvalitné bývanie, sociálna ochrana a tak ďalej, pretože tieto majú pozitívne dopady, pokiaľ sú dobre nastavené, na zdravie konkrétnych ľudí a potom aj teda na celkové čísla v Európe. Ďakujem pekne za skupinu Renew. E, poprosím Veronik. E, Veronik 3 Eleanor. Ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem, že ste e, teda spomenuli to, že máte záujem o boj proti rakovine, je vám to blízka téma a spomenuli ste aj tú ochotu mobilizovať ľudí práve v oblasti prevencie, prevencie rakovín, čo je naozaj veľký, veľký problém. A v parlamente sme minulý týždeň prijali e, uznesenie o ekologickom dohovore Green Deal, kde sa spomínajú viaceré prevenčné opatrenia práve v oblasti zdravotníctva a je tam aj opatrenie, pokiaľ ide o výživu a vylepšovanie um, označovania potravín. Máme tu e, tzv. Nutri-Score, to je také opatrenie, taký nástroj, e, kde vlastne vytvárame nejaký, alebo teda vychádzame z nejakých vedeckých údajov a je to e, overený program, ktorý by mal znížiť úmrtnosť v súvislosti s chronickými chorobami typu rakovina o 3%. Je to taký komplexný program, ktorý by mohol byť na prospech najmä tých najnižších, povedzme socioekonomických vrstiev, pretože tie najviac z toho potom môžu e, vyťažiť. E, takisto chceme e, proste aj firmy trošku potlačiť smerom zdravých potravín a takisto máme tu petíciu zo strany našich občanov, kde už mnohé, mnohé tisí, tisícky občanov požadujú, aby tento Nutriscore bol povinný, pokiaľ ide o označovanie európskych potravín. Takže toto je niečo, čo Európska komisia teraz rieši. A chcem sa aj vás, pán minister, spýtať, ako vy vnímate e, túto tému e, a takisto potom farm to fork a zahrnutie tohto Nutri-Score. Mohli by ste prípadne nám povedať, akú máte pozíciu, pokiaľ ide o posilnenie označovania a takisto pokiaľ ide o toto používanie Nutri-Score. Ďakujem vám pekne. Merci beaucoup. Uh, for the Greens, um, Jutta... zelených Juto Paulus. Yeah, thank you. Ďakujem predseda, ďakujem minister, že ste s nami pri tejto výmene názorov. Podľa mňa je veľmi zaujímavé, že ste zdôraznili dôležitosť eh, pokroku eh, vo eh, vojne proti rakovine a som vďačná, že kolega z SAD spomenul, aké dôležité je robiť prevenciu miesto liečby pretože prevencia je väčšinou lacnejšia ako liečba a tiež predchádza obrovskému tlaku proti pacientom a rodin- na pacientov a na rodiny, tak rada by som vedela, ako mm, vidíte vašu úlohu v boji proti netoxickému prostrediu, pretože e, tento boj bol súčasťou 7. ekologického akčného programu a ešte nebol naplnený. A z nejakého dôvodu, ktorý nerozumiem, je toxické prostredie vnímané väčšinou ako ekologická otázka, ale tiež by to malo byť vnímané ako zdravotná otázka. A chcem použiť jeden príklad. To sú endokrinné disruptory a to sú chemikálie, ktoré napodobňujú hormóny v ľudskom tele a, a preto narušujú všetky rôzne orgány a reprodukciu a vedú k rakovine v rôznych orgánoch a to vo veľmi malých množstvách. A to teraz Európska unia ešte nevypracovala reálnu stratégiu proti endokrinným disruptorom a je tu veľmi odlišný prístup a zákony. Napríklad endokrinný disruptor v biocidných výrobkoch sa vníma ináč ako endokrinný disruptor, povedzme, v pesticíde. Myslím, že mali by sme riešiť túto tému a tento problém prierezovo, pretože endokrinný disruptor napríklad v materiály prichádzajúceho do styku s potravinami alebo na podlahe, po ktorej sa plazia malé deti alebo z nej jedia, tak oni potom um, príjmajú veľa látok, ktoré škodia ich eh, zdraviu. Takže chcem vedieť, či plánujete pracovať na tejto téme, aby ste pripravili stratégiu v EÚ čo najskôr. OK, you took the two slots for... Tak vy ste eh, vyčerpali eh, dva intervaly pre zelených po vašom rečníckom čase. Pre EID za EID nemáme rečníka, za EKR máme pani Kapčínsku ale tu nie je. Chcete? Nech sa páči. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, veľmi sa teším, že si môžeme vymeniť názory a že sa môžeme opýtať pár vecí vás. Chcem položiť dve konkrétne presné otázky, pretože poprvé e, nemali ste dosť času na to, aby ste podali, akým spôsobom vidíte činnosť, ktorá e, tieto e, obavy spoločenstva by sa premenili na konkrétne rôzne kroky. Aké vidíte hrozby a ako môžete využiť predsedníctvo pre tento cieľ a čo E, chcete navrhnúť a ako hovoriť s komisiou. ako ste povedali, väčšina pýtajúcich sa pýta na riešenia v súvislosti s rakovinou. V e, tomto výbore sme odhlasovali odporúčanie zvýšenia peňazí na onkologický balík. Keď sme vypočúvali kandidátku na komisárku pre zdravotníctvo, sme nedostali vyčerpávajúce odpovede o tom, ako by videla osobitné naplnenie tohto onkologického balíka. E, vy ste v intervale tvorby viacročného finančného rámca a chcem preto počuť, či máte nejaké zámery. Thank you. For the GUE, the last... Ďakujem za GUE. Posledný rečník než skončíme prvé kolo Silvia Monik. Kiitos puheenjohtaja ja hyvä ministeri. Toivotan, haluan toivottaa paljon menestystä Kroatialle ensimmäiseen puheenjohtajan. Ďakujem, pán minister. Chcem vám zaželať veľa úspechov počas prvého predsedníctva. Ja som z Fínska, z predchádzajúceho predsedníctva a mala som príležitosť e, zblízka sledovať naše predsedníctvo a viem, že to nie je ľahké. Takže Želám veľa šťastia a chcem vidieť, ako Chorvátsko bude riešiť e, choroby spôsobené s low kvalitou ovzdušia. Ako chcete bojovať s využívaním pesticidov a látok znečistujúcich ovzdušie, ktoré majú veľký dopad na zdravie. Tiež e, chcem počuť, e, čo plánujete robiť s endokrinnými destruktorami. Kolega Paulu e, sa tiež, kolegyňa Paulu sa tiež na nepýtala, pýtala, pretože oni postihujú ľudské zdravie vo viacerých generáciách. A tiež označovanie potravín je dôležité v tejto veci. A ako budete podporovať praktiky označovania potravín, ako chcete zabezpečiť, aby potravinárske výrobky neobsahovali materiály, ktoré sú zlé pre zdravie ľudí. Hovorili ste o preventívnych opatreniach, e, tieto sú dôležité a všetky otázky, ktoré som mala na zozname, sa týkajú zdravia. A chcem sa opýtať, ako vidíte podporu vegetariánskej a vegánskej diety. Videla som, že meso spracujúci priemysel robí všetko, čo dokáže, aby bránil vegetariánske dieťa. Ako chcete podporovať eh, vegetariánske dieťa a rastenie dieťa, pretože to je dôležitý nástroj, ako brániť klimatické zmene. Eh, Ďakujem. Máte 10 otázok na odpovede v prvom kole. Poštovane zástupnice i zástupnici, na vašim Vážení poslanci, ďakujem za vaše otázky. Vidíme z vašich otázok, že máme rovnaký výhľad a spoločné obavy. Istým spôsobom e, sa mi zdá, že máme aj spoločnú víziu, ako vyriešiť ten problém. Nemôžeme pozerať e, preč a odvracať sa od toho, čo sa teraz e, deje. Toto je srdce našej spoločnosti, aké faktory môžu ovplyvňovať ľudské zdravie a prečo prichádzame o milióny životov každý rok. Počas chorvátskeho predsedníctva budeme riešiť všetky tieto problémy. Samozrejme, chceme ich vyriešiť a urobíme čo najviac čo dokážeme, aby sme podporovali viac dialogov. Teda nebudeme ignorovať žiadne témy, budeme hovoriť e, o čomkoľvek e, vedecky a odborne. Budeme klasť tlak na koľkoľvek bez ohľadu na to, aké odvetvie zastáva. budeme sa snažiť zabezpečiť, aby všetci sme mohli napredovať pri ochrane detí v celej Európe a zabezpečiť, že budú mať zdravšiu budúcnosť. Čo sa týka otázky transplantácie, ako dnes zaznelo, niektoré štáty majú dobrú prácu s Nemeckom pri výmene orgánov, ale niektoré iné štáty do toho nie sú zapojené. Eurotrans Transplant je sieť, e, ktorú možno rozšíriť, kde všetci členovia sa môžu stať členmi takejto siete, lebo to môže doslova zachrániť tisícky životov každý rok a rád by som o tom hovoril zo všetkých hľadísk e, vedeckého, lekárskeho, politického, aby sme odvodnili zapojenie každého do tejto siete a snažili sa podporovať e, darcovstvo a zvýšenie transplantácií. Čo sa týka dostupnosti liečiv proti rakovine, toto je veľká výzva, pretože budúcnosť liečby rakoviny spočíva v genovej liečbe a imunoliečbe, pretože veľký prínos e, vyplýva z takejto liečby a len ak budeme všetci spolupracovať, zabezpečíme, aby sme tieto veci sledovali spoločne a nebude každý robiť e, svoje. A aby sme čo najviac pokračili v liečbe. A Chorvátsko sa zameriava na sústredenie sa na pokrok v liečbe rakovine v Európe aby sme napríklad mohli eh, spoločne vyjednávať eh, s priemyslom a zabezpečiť eh, nižšie ceny liečiv. A nastali obrovské narasty liečiv v farmaceutickom sektore a oni majú obrovské zisky a len spolu môžeme odolovať tomuto trendu, aby sme zabezpečili, že v nasledujúcich 10 rokov dosiahneme veľký pokrok pretože môžeme očakávať e, veľký pokrok v nasledujúcich desiatich rokoch a vždy, keď hovoríme o liečbe a vieme, aké to ťažké, musíme sa zamerať na prevenciu. Lebo my každá naše snaženie e, zvyšuje schopnosť bojovať proti zhubným chorobám a v všetkých krajinách EU to bude mať účinok a musíme zabezpečiť, aby ekologické faktory v našej potrave, ktoré môžu mať e, negatívny dopad, e, boli čo najviac redukované. To pomôže predchádzať chorobám a zachraňovať e, ľudské životy. A preto musíme zabezpečiť dialog a prísť eh, so spoločným eh, naredením alebo ustanovením, ktoré by koordinovalo takéto kroky. Každá krajina musí mať eh, toxikologické centrum, ktoré by riešilo takéto výzvy. Ak zabezpečíme, že dokážu detekovať, čo je presne v našich produktoch a čo tam nie. V tomto zmysle musíme mať jasné označovanie potravín, aby spotrebitelia presne vedeli, čo kupujú. Že keď e, kupujú niečo lacné, tak nebudú konzumovať niečo škodlivé. Všetci máme starosť o životné prostredie a ako zdravotník z praxe robím, čo dokážem, aby sme v EÚ zabezpečili, že všetci účastníci budú mať čo najmenší dopad na životné prostredie pri užívaní liečiv. A ďalšia vec, na ktorej už niektoré štáty pracujú, je riešenie antimikrobiálnej odolnosti, pretože ak je nekontrolované užívanie antibiotík, vedie to k formám a kmeňom mikrobov, ktoré pripravujú ľudí o životy. Ale títo ľudia, ktorí naozaj neboli chorí, ale pretože sa dostali do nemocnice z iných dôvodov a boli infikovaní baktériami, ktoré nemožno liečiť kvôli tomu, že majú antimikrobiálnu odolnosť, tak toto musíme posudzovať a počas nášho predsedníctva budeme zvyšovať o tom povedomie. A po Chorvátsku dúfajme, že Nemecko bude pokračovať v našom úsilí počas svojho predsedníctva. Teda nenecháme nič na osud a budeme sa snažiť eh, čo najviac e, riadiť naše snahy. Je tu viacero otázok, ktoré som neodpovedal, ale čo sa týka um, toxinov v pesticidoch, e, ktoré užívame, tak na to sa bude musieť zamerať, aby sme to znižili, lebo oni narúšajú endokrinný systém a máme tie problémy, kde naše sústavy sú postihnuté nielen kvôli uh, stresu, ale aj kvôli chemickým faktorom, pretože máme tieto chemikálie, ktoré končia vo našich vnútornostiach a to nás vyvedie z rovnováhy a to môže mať veľký dopad a vedie to k mnohým chorobám, aj zhubným chorobám. A keď hovoríme o narastajúcom vyskyte rakovinových ochotreniu mladých ako neurolog, som videl, že ľudia aj vo veku 20 rokov a viac e, sú diagnostikovaní na tieto choroby. Takže vidíme, že ľudia trpia poruchami endokrinných a imunitných systémov a e, vieme, že chemikálie tu hrajú svoju úlohu a toto sú chemikálie, ktoré užívajú ľudia cez potravu alebo cez žiarenie. Nehovoríme o tom často, ale mali by sme to riešiť. Čo sa týka starnutia populácie, čo s tým môžeme urobiť? Nemáme rýchle riešenie, ale môžeme vydať vyhlásenie a odporúčania pre členské štáty. Mali by sme sa snažiť zmeniť návyky ľudí. Ľudia teraz e, vykazujú vyššiu mieru obezity ako predtým a musíme odporúčať ľuďom, čo majú užívať e, a čo sa majú vyhýbať. V mojej odbornosti skúmame všetky systémy, ktoré tým môžu byť postihnuté a snažíme sa zistiť, e, akú prevenciu možno nasadiť, aké opatrenie môže byť účinné. V tomto zmysle súhlasím s vašim stanoviskom, že na všetkých obaloch, okrem chemickej štruktúry, by sme tiež e, potrebovali vedieť jasný spôsob, aká kalorická hodnota prináleží ktorému výrobku, aby sme vedeli ako spotrebiteľ, aké riziko je s tým produktom spôsobom spojené. Čo sa týka vegetariánskej a vegánskej diety, e, určite treba to hovoriť ako súčasť zdravej výživy a v vegetariánskej diete je viacero prvkov zdravej výživy, podľa ktorej treba postupovať, takže určite treba na treba to propagovať, ale len za to, že niekto eh, je na vegetariánske diete, to neznamená, že napríklad eh, sa vyhne pesticídom či iným škodlivým faktorom. Zatiaľ toľko. Merci, monsieur le ministre. Euh, peut-être je vais vous demander de... Ďakujem pekne. Ešte jedna toska. Farm to Fork. To je dôležitá stratégia, ktorú oznámila komisia, pokiaľ ide o ten Green Deal. Sú tam viaceré otázky, ktoré si dostali, či už sú to tie endokrinné disruptory, pesticídy, označovanie potravín, ktoré budú súčasťou tej stratégie. Vy ako minister zdravotníctva na rade, e, čo to chcete iniciatívne riešiť, keďže táto iniciatíva sa potom bude počas vašho predsedníctva predkladať. Čiže to sú veľmi konkrétne otázky, pokiaľ ide o to, ako v, podľa ide o to, čo spravíte vy ako minister e, zdravotníctva v týchto iniciatívach. Čiže je to taká e, možno transverzálna otázka k tomu, čo sa poslanci pýtali. Možno na to by ste mohli e, potom zareagovať. Gospodine predsjedavajući, hvala vama što ste naglasili sa svojim... Ďakujem pekne za to, že ste zdôraznili dôležitosť tohoto projektu a Farm to Fork iniciatíva, teda z farmy na vidličku, je veľmi pozitívna a počas predsedníctva Chorvátsko bude podporovať prierezovú povahu toho, a hovoríme o poľnohospodárstve, ale aj o účinku na naše zdravie. A teda zemrieme sa na to, aby sme mali pracovné skupiny, ktoré sa na to budú sústrediť a potom budeme sledovať dôležitosť tohoto projektu z farmy na vidličku a keď sa budeme snažiť to naplniť v celej EÚ, to bude výborný krok vpred pre zdravie ľudí. So we're going to move to the second round of... Prejdeme na druhé kolo otázok. Začneme znova s kolegami z EPP a potom buďte mi priestor na otázky, otáz, odpovede na otázky. Ďakujem pekne, pán minister, ďakujem za to, že ste medzi nami. Počas nadchádzajúcich mesiacov budeme spoločne pracovať na boji proti rakovine. Ja mám tu tri obavy, ktoré sa týkajú tejto naozaj veľmi dôležitej témy. <clears throat> v prvom rade dobre poznáte problém toxických chemikálií v tomto smere, ďalej je to otázka ambície nulovej, nulového znečisťovania. To nemá dopad len na naše životné prostredie, ale na naše zdravie. A ďalšia otázka je, aké špecifické opatrenia príjmete preto, aby ste podporili stratégie nulových emisí, nulového znečistenia a boja proti rakovine. Po druhé, bude veľmi zaujímavé zahrnúť sem všetky skupiny pacientov mladých dospelých, ktorí častokrát zapadajú medzi tie klasické skupiny, medzi pediatrickou a starostlivosťou a starostlivosťou všeobecných lekárov. Podporujete teda aj zaradenie tejto skupiny ako špecifickej skupiny pacientov s osobitnými potrebami pre starostlivosť. A na záver by som rada počiarkla potrebu sekundárnej prevencie. Onkologická rehabilitácia a následná liečba častokrát chýba, nie je pokrytá v liečbe ste ochotní pokryť dôraz aj na sekundárnu prevenciu a liečbu pacientov s ochorením rakoviny? Ďakujem pekne. Ďakujem za SND, Timo. Nech sa páči. Vážený pán predseda, pán minister, v oblasti medicíny eh, je eh, veľmi veľa vecí, ktoré by sme mohli tu diskutovať. Napríklad eh, by ma zaujímalo, ako chcete konečne skončiť s nedostatkom liečí v Európe, ale chcem sa venovať téme, ktorú nás už sprevádza istú tému a to je HTA, e, teda Health Technology Assessment a to sa má postarať o scelenie tých národných systémov hodnotenia a skončiť s duplicitnou prácou a práve e, umožniť, aby v malých štátoch mali rýchlejšie k dispozícii inovatívne liečiva. Preto pred dvoma rokmi komisia predložila návrh a mm, parlament je pripravený od 14. februára 2019, ale v rade sa nič nehne, stále tu ešte blokáda. Máte plány a e, ako vaše predsedníctvo konkrétne v rade e, túto dôležitú tému e, pomôže prelomiť, e, e, pretože potrebuje tento jednotný systém e, hodnotenia, aby všetkým občanom v EÚ sa zjednodušil prístup. A bol by som rád, keby ste mali konkrétne riešenie k dispozícii. Ďakujem aj za to, pretože vy ste už piaté predsedníctvo rady, ktoré sa snaží túto tému uzavrieť. Renew. Ďakujem pekne za Renew. Nech sa páči, pán Dojtema. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán minister. Ďakujem pekne za to, že ste tu s nami. Dovolte mi nadviazať na tie predchádzajúce otázky alebo predchádzajúcich rečníkov. Je tu pomerne ťažké zvyšovať povedomie o hľadom dostupnosti liečiv. Aj v Holandsku je toto pomerne veľkým problémom. V roku 2004 tu bol dočasný nedostatok takmer 100 liečiv, niekedy na pár mesiacov, niekedy na trochu dlhšie. V roku 2019 sa to znásobilo 8-násobne, 769 liečiv malo krátkodobé výpadky alebo nedostatky zásob. A to je pomerne veľký problém aj po opatreniach, ktoré sme prijali v roku 2017, nedokážeme bojovať s týmto problémom a tento problém sa ďalej rozširuje. Takže náš minister zdravotníctva Bruno Brands navrhuje, aby sme mali železné zásoby na 5 mesiacov všetkých liečiv v Holandsku. Myslím si, že toto by sme mali riešiť aj na európskej úrovni. A predovšetkým v dôsledku Brexitu experti hovoria, že tento problém môže len narásť a preto musíme konať teraz. Jeden z návrhov, ktoré by som teda spomenul a hovoria ich, alebo na, na pripomínajú experti, je vrátiť naspäť zdroje, ktoré sú nevyhnutné na výrobu liečiv, tak aby sa vrátili naspäť na európsky kontinent, tak aby sme boli menej závislí na, týchto zdrojoch a aktívnych účinných látkach, ktoré by boli dovážené z tretich krajín. Aká je na to vaša reakcia a čo viete spraviť v tejto téme počas vášho predsedníctva? Ďakujem. Ďakujem. Nemáme žiadneho rečníka za zelených ani za ID. Ideme teraz na EKR. Pani Kosminská tu nie je. Takže môžeme ísť ďalej. GUE. Pani Konečná, nech sa páči. Vážený pane... Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, ďakujem za to, že ste medzi nás prišiel. Rovnako nadviažem na predchádzajúcich rečníkov, keď sme tu mali novú pani komisárku, a tu sme garilovali, pani komisárku pre zdravotníctvo, tak ona nám vtedy slúbila, že nedovolí, aby nariadenie HDA spadlo pod stôl. Bohužiaľ som ale tento dokument nenašla medzi prioritami vášho predsedníctva na rozdiel od kolegu a nemám ani odvahu za vás spýtať, ako chcete dokončiť tento dokument, pretože ste si ho nedali ani medzi vaše priority. No a práve preto by som rada vedela, ako chcete ďalej postupovať s týmto dokumentom a či prebieha komunikácia medzi radou a novou pani komisárkou, ktorá sa týka tohoto dokumentu a takisto, či skutočne neplánujete získať na rade aspoň všeobecný prísľub k tomuto dokumentu, tak aby sme sa mohli posunúť ďalej. Je to totiž vec, ktorá sa týka nielen členských štátov, môžeme sa dlho právne sporiť o zdieľaní suverenite a ďalších témach, ale predovšetkým sa to týka toho, že prístup k liečivám, najmä tým, že nemáme jednotný postup v rámci HDA, je obmedzený pre pacientov. A teda jednotliví pacienti z jednotlivých štátov Európskej únie majú rôzne dlhú možnosť prístupu k novým liekom. A to je podľa mňa už ďalej neakceptovateľné, no a v tejto chvíle ste to vy na rade, ktorý s tým môžete niečo spraviť, lebo my v parlamente a dokonca aj pani komisárka sme pripravení. Takže tu by som naozaj chcela poznať konkrétnu odpoveď, ako si s tým poradíte. Za EPP, pani Gavek. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja pochádzam z Chorvátska a samozrejme v našej krajine Momentálne zastávame rotujúce predsedníctvo a uvedomujem si, že nie všetky tieto problémy vieme vyriešiť za 6 mesiacov, ale je dôležité pochopiť a poznať, aké sú priority a predsedníctva. Tu by som naozaj chcela zdôrazniť, že počas prvého týždňa tohoto roka na troch chorvátskych centrách došlo k rekordnému počtu transplantácií orgánov a takisto toto vlastne pomohlo najvyššiemu počtu ľudí. To je veľký úspech. Španielsko je vedúcou krajinou, ktorá hovorí o počte darovaných orgánov a transplantáciách. Chorvátsko má veľmi jasne definovanú a transparentnú um, stratégiu, národný program. A toto je naozaj jeden z mála programov vo svete, ktoré by boli úspešnými aj na tej najvyššej úrovni. Najmä v tom, ako eh, vedia bojovať proti nedostatku orgánov a to najmä vďaka úspešnému modelu pre darcovstvo a transplantácie, ktorý je postavený na najvyšších morálnych a etických eh, princípoch. Pacienti v našej krajine majú týmto spôsobom zabezpečený prístup k orgánom eh, v rekordne krátkom čase. Chorvátsko má jednu z najvyšších mier eh, darovaných orgánov vo svete a počas nadchádzajúcich mesiacov nás čaká takisto aj program dlhodobých transplantácií. V našom predsedníctve sme sa rozhodli, že sa budeme zameriavať na darovanie orgánov a transplantáciu ako na jednu z priorít v oblasti zdravotníctva. Ale to, čo ma zaujíma, je, že či plánujete, či sa plánujete zamerať aj na plán komisie pre e, krvnú plazmu, krvinky a e, rôzne tkanivá, darcov zo tkanív. To, o čom sme hovorili doposiaľ, bolo to, že zdravie je bohatstvom. A v tomto smere si musíme dobre uvedomovať, aké hodnotné je zdravie, akú hodnotu má. A pokúsime sa ubezpečiť, aby Chorvátsko dokázalo všetko, čo má naplánované počas svojho mandátu. Ďakujem pekne za SND pani Moretti, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem za vaše predstavenie priorít, ako ste vy indikovali vo vašom mission letter, ktoré ste poslali pani Keriakidis. Európska únia potrebuje stratégiu, ktorá je jasná, tak aby zabezpečila dostupnosť liekov za, prístupný, za prístupné ceny mimo patentový sektor prispieva zásadným spôsobom práve k naplneniu tohoto cieľa, ako určite viete, lebo to sú generické liečivá, ktoré pokrývajú 70 distribuovaných liečiv v Európe v oblasti esenciálnych a život zachraňujúcich procedúr. A akým spôsobom chce Chorvátsko zvýšiť udržateľný a spravodlivý prístup k týmto liečivám medzi všetkými európskymi pacientami. A takisto či by bolo užitočné v tomto smere vytvoriť okruhý stôl, ktorý by zahrňal regulačné orgány, inštitúcie, pl- placov, ktorí to financujú a všetkých zainteresovaných aktérov. A ďakujem vám veľmi pekne za vašu angažovanosť v oblasti boja proti rakovine. V tomto smere tá stratégia je naozaj veľmi jasnasná. A pre pani von der Leyen sa chcem spýtať eh, potom, eh, či bude tiež existovať Európsky plán boja proti rakovine a či tento plán budeme presadzovať do konkrétnych opatrení, konkrétnych krokov. Hovorili o tom už kolegovia, ktorí vystupovali predo mnou, holistickým prístupom, tak aby sme zabezpečili nie prístup k liečbe, ale takisto aj väčšiu diskusiu o téme prevencie. A v tomto smere by som povzbudila vedecký výskum, ktorý by mal byť podporovaný vo všetkých krajinách Európskej únie a to je naozaj dôležité. Takže čo v tomto smere chce spraviť chorvátske predsedníctvo? No a na záver veľa otázok tu zaznelo práve k téme Nutriscore. A vedecký základ Nutriscore je v tomto smere zásadný. Mali by sme informovať Európanov a nielen podmienovať ich výber, ale je zásadné, aby sa všetko opieralo o vedecké informácie. Ďakujem pekne. Thank you for renew- Ďakujem za Renew, pani Solis. Ďakujem pekne, pán minister. Dovolte mi privítať vás na našom výbore. Chcem sa spýtať, či otázka darovania a transplantácie orgánov je prioritami. Vaše predsedníctvo Španielsko je svetovým lídrom v oblasti darcovstva a transplantácií Takže naozaj sme veľmi hrdí na toto prvenstvo a chceme to pozbudiť a podporiť vo všetkých členských štátoch. Rada by som odkázala na jeden z problémov, ktoré sa týkajú zdravotníctva v Európe a to je práve problém obezity. Je to zásadný problém pre verejné zdravotníctvo, zvyšuje e, riziko, rizikových ochorení a je mimoriadne zásadné najmä medzi mladistvými a deťmi. A v tomto smere je dôležité, aby sme podporili na zdravý životný štýl, ale aj rôzne iné e, formy boja proti tomuto fenoménu a síce zabezpečovať spotrebiteľom informácie o e, potravinách, ktoré konzumujú a v tomto smere by som rada počerkla stratégiu Farm to Fork a rada by som sa vás pýtala, či v tomto smere e, sa nenazdávate, že treba podporiť tento systém európskeho etiketovania potravín, ktorý by mal informa- in- poskytovať informácie transparentným spôsobom všetkým spotrebiteľom, tak aby mohli prijať zdravé a udržateľné a rozumné rozhodnutia. Španielsko podporuje takéto opatrenia. No a na záver by som sa chcela spýtať, podobne ako moji kolegovia, ohľadom CTA, to je téma, ktorá momentálne je na rade teda HDA. A táto správa má zabezpečiť lepšiu prístupnosť technológií pre zdravie a zároveň lepšie využívať prostriedky, ktoré máme k dispozícii. No a v tomto smere by som chcela vedieť, aký je stav týchto rokovaní a zároveň, či sa odblokuje e, táto situácia na rade, aký je k tomuto váš názor. Ďakujem pekne. Za EPP, pán Novák. Pani Novák.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 Darovati organe je seveda humano dejanje, vendar imajo ljudje pomisleke, ker se bojijo. No, no translation. Translation problem in English? Dutch? What? I understand, I understand. Should they begin again? It was a technical or? If you could start again, even shortly. <laughs> Okay? yeah. Želim vam uspešno predsedovanje, gospod minister. Govorili ste o darovanju organov. Tudi Sloveniji... Ďakujem veľmi pekne. Takže uh, vidím, že ste hovorili o darcovstve orgánov. A Slovinsko je v tomto smere tiež veľmi úspešnou krajinou v oblasti uh, transplantácie eh, pečenie a obličiek, ale máme príliš málo donorov. A ľudia sa pýtajú, či sú protokoly dostatočne jasne definované. A sú tu možno nejaké problémy, ktoré by v tomto smere vznikali? Sú tu nejaké obavy alebo problémy, ktoré tu máme? A otázka je, ako môžeme ľudí presvedčiť, aby, daro, aby dôverovali tomuto systému a, a aby a, a tento systém fungoval bez akéhokoľvek zneužívania alebo nelegálneho obchodovania s orgánmi. Ďalšia otázka, hovorili ste o starnúcej populácii. Je tu veľmi veľa nákladov, ktoré to spôsobuje. Sú to ľudia, ktorí vyžadujú veľké náklady na zdravotnú starostlivosť už pomerne dlhodobo hovoríme o osobitnom zákone o dlhodobej starostlivosti, ale vláda to stále odkladá, pretože samozrejme je to veľmi drahý návrh, takáto legislatíva. Je to v každom prípade ale stále viac tlaku, ktorý podporuje eutanáziu. Niektoré členské štáty už teraz umožňujú eutanáziu, ale sú tu isté obavy, ktoré sú s tým spojené, že môže dochádzať aj k zneužívaniu. Ja osobne som proti eutanázii, pretože nie som presvedčená, že ktokoľvek má právo eh, obmedziť alebo teda eh, zničiť iný ľudský život alebo ukončiť iný ľudský život, ale chcem sa spýtať, eh, v prípade tých krajín, kde je eutanázia legalizovaná, je to niečo, čo môžeme očakávať aj na úrovni európskej diskusie? Posledná otázka. Günther Zieder, nech sa páči. Vážený pán minister, e, moja e, Otázka sa e, týka cenotvorby liečiv u výrobcov. Žiaľ, v mnohých členských štátoch je prístup len k niektorým liečivám a sú príliš e, vysoké ceny liečiv a inovatívnych možností e, liečby a to vedie k dvojtriednej spoločnosti a to tí, ktorí si e, môžu dovoliť takú nákladnú liečbu a tí, ktorí majú k nej prístup len po dlhej čakacej dobe alebo nikdy. A moja otázka je, že aké konkrétne opatrenia chcete v rámci predsedníctva použiť, aby prístup k nevyhnutným liečivám pre pacientov bol rýchly a pre sociálne a zdravotné poistenie bol reálny a financovateľný. Poštovane zástup... Vážení poslanci, poslankyne, dovolte mi poďakovať vám ešte raz za vaše otázky. Pokúsim sa zodpovedať všetky tieto otázky, tak ako len budem vedieť, ale budem asi sumarizovať v niektorých bodoch. Samozrejme, že nie sú žiadne ľahké odpovede, ktoré by v tomto smere platili. Ak by to boli ľahké odpovede, tak by sme tento problém už vyriešili. Predovšetkým, keď hovoríme o týchto špecifických dvoch zložkách hľadom prístupu k liečivám napríklad. To je niečo, o čom musíme hovoriť otvorene Samozrejme je tu pomerne silný dopad a vplyv farmaceutického priemyslu a veľkých výrobcov liečiv, ktorí sa snažia byť tak ziskové, ako len možné. No a takisto tu vidíme aj to, že, že častokrát vidíme, že krajiny sa uzatvárajú v tomto smere a to spôsobuje, že sme menej účinní a efektívni pri tom, ako sa vieme spojiť proti priemyslu. Takže musíme spolupracovať, tak aby sme zabezpečili nižšie ceny. V tomto smere sme ešte neboli úspešní a nevidím, prečo by to nemalo byť možné aj do budúcnosti. A to je niečo, čo budeme chcieť robiť na, v budúcnosti na tej najvyššej úrovni. Ak my ako Európska únia budeme stáť spolu, a dokážeme nájsť koncenzus v mnohých oblastiach. To je niečo, čo sme robili už aj v minulosti. Nevidím dôvod, prečo by sa nám to nemalo podariť aj v tomto prípade, tak aby sme v budúcnosti <clears throat> dokázali nájsť zdieľaný prístup, ktorý hovorí o prístupe k technológiám, k liečivám a zároveň dokážeme zabezpečiť aj to, aby sme mali prístup k týmto liečivám za čo najnižšiu možnú cenu. Toto je naozaj niečo, čo budeme zdôrazňovať znova a znova počas nášho predsedníctva, lebo je tu celý rad programov a opatrení, ktoré sa snažíme presadzovať. Je tu niekoľko projektov, napríklad, ktoré momentálne prebiehajú v malých skupinách krajín, ale tie by sa mohli rozšíriť v rámci celej Európskej únie. Čo sa týka inovatívnej liečby, toto skutočne je oblasť, ktorá bude veľkou výzvou, predovšetkým pre tým, počas tých nadchádzajúcich rokov. Akým spôsobom vieme zabezpečiť, že budeme mať prístup čo najrychlejší možný a zároveň budeme rešpektovať aj štandardy v oblasti sektora zdravotníctva, dobre vieme, že eh, farmaceutický priemysel častokrát propaguje špecifické liečiva. Ľudia o tom majú potom väčšiu vedomosť, povedomie a po roku, dvoch, troch zrazu vidíme, že dané liečivo zmizne. No a to potom znamená, že milióny alebo miliardy sú premrhané. Takže okrem týchto politických a finančných záležitostí musíme tiež zabezpečiť aj to, aby to bola vyššia miera zvyšovania povedomia na expertnej úrovni, tak aby zdravotníckí experti vedeli, ako dostupné budú dané liečiva v budúcnosti. Potrebujeme zabezpečiť, aby ľudia boli zodpovední, aby sme počúvali hlasu expertov, hlasu vedy, a potrebujeme si byť istí, že e, snaha alebo žiadza po medicíne nie je len snaha zabezpečiť e, liečenie alebo liečivo, ale musíme brať do úvahy aj potreby pacientov a potreby farmaceutického sektora. Takže potrebujeme skutočný dialog, prierezový dialog na po všetkých aspektoch a to sa nám nepodarí e, dosiahnuť jednoducho. Musíme vyvážiť záujmy pacienta so záujmami tých, ktorí sa snažia zase zabezpečiť ziskovosť. Takže počas nášho predsedníctva <clears throat> budeme mať čo najväčší počet stretnutí, toľko koľko len bude možné, aby sme dokázali zabezpečiť čo najviac eh, vedeckých a expertných vstupov do tohoto procesu ohľadom liečiv pre budúcnosť, postupov pre budúcnosť a tak, aby sme zabezpečili aj to, že to je robené na základe jasných, transparentných kritérií, a keď to bude nevyhnutné, tak tie liečivá budú vždy k dispozícii pre tých, ktorí ich potrebujú. E, zároveň samozrejme potrebujeme zabezpečiť aj to, aby to bolo dostupné, aby tieto e, náklady mohli byť pokryté. No a v istých prípadoch e, isté typy liečby pre pacienta sa môžu vyšplhať až do miliónov. Musíme zabezpečiť, aby liečba bola poskytnutá pre všetkých. Takže nemôžeme porovnávať rozvojové krajiny s rozvinutými krajinami. My v Európskej únii musíme zabezpečiť to, aby ľudia mali prístup k liekom, aby sme mohli hovoriť o prístupe k liekom, aby sme sa vyhli populizmu a zároveň populistickým modelom. A zároveň je dôležité zabezpečiť, aby všade v Európskej únii sme dokázali zabezpečiť prístup k liekom za čo najnižšiu možnú cenu. Ďalej, čo sa týka pacientov, ktorí majú rôzne maligné ochorenia um, a zhubné formy rakoviny, musíme bojovať za to, aby títo ľudia mohli byť ošetrení čo najlepšie, ako to len ide. A je dôležité, aby sme týchto ľudí sledovali aj po liečbe, aby tam bola následná liečba, sledovanie týchto ľudí, aby sme zabránili um, opätovnej incidencii pretože vidíme, že v 35% prípadoch máme tu vlastne opätovné prepuknutie e, tej istej choroby alebo prepojeného ochorenia práve kvôli tomu, že neboli dostatočne dobre doliečené. Preto musí byť zabezpečená dlhodobá starostlivosť, ako aj psychologická podpora pre pacientov. pretože tam, kde je vysoká pravdepodobnosť e, smrti, e, musíme urobiť všetko preto, aby sme bojovali proti týmto ochoreniam. Toto platí aj pokiaľ ide aj o naše snahy v oblasti onkológie. Takisto si myslíme, že tento problém dokážeme riešiť najlepšie na celo európskej úrovni. A ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, keď hovoríme o transplantácii, spomínali sme najmä transplantáciu solidných pevných orgánov, ale v modernej medicíne je možná aj transplantácia tkaniva, respektíve buniek. Čiže tu sa tiež dejú e, vo svete medicíny veľké zmeny. Máme tu kmeňové bunky, bunky e, mieš, e, napríklad a treba e, tiež poznať, aký objem takýchto buniek je k dispozícii, aké tkaniva sú k dispozícii, aby sme teda vedeli správne postupovať e, v oblasti transplantácie, aby sme mohli vykonať ten postup. Na to potrebujeme teda informácie e, mať aj tohto kvantitatívneho charakteru. Takisto sa tu spomínal výskum. Veľká časť výskumu prebieha monopolným e, spôsobom. Vykonávajú ho farmaceutické spoločnosti, tie investujú do výskumu veľa peňazí. A budeme sa snažiť aj o tejto téme výskumu viac komunikovať, tak aby sme mohli vyčleniť čo možno najviac e, peňazí práve na účely e, výskumu, čo najviac peňazí z európskych fondov, pretože keď podporujeme výskum, vlastne je to na prospech e, E, dlhodobých pozitívnych výsledkov, či e, aj teda tých vyslovene dlhodobých alebo takých strednodobejších, krátkodobejších. E, my samozrejme v rámci medicíny nerozhodujeme o peniazoch, ale treba hovoriť s tými ľuďmi, ktorí sú zodpovední za financovanie aj o týchto témach, pretože výskum môže mať veľký alebo silný pozitívny dopad. Kolegyňa zo Slovenska spomínala otázku získavania ďalších e, donorov. To je zložitá téma, ale máme isté skúsenosti v tejto oblasti. 20 rokov dozadu, keď sme s touto snahou e, začali, v našom systéme sme spravili to, že ľudia, ktorí mali chronické diagnózy, ktorí boli v terminálnom štádiu, častokrát Mali sme špeciálne témy anesteziológiou, ktorí sa venovali práve týmto zomerajúcim pacientom. Mali sme psychológov, ktorí sa rozprávali s rodinnými príslušníkmi týchto pacientov. A takisto sme mali v tejto oblasti veľkú podporu. Organizovali sme stretnutia s, plnos, s mm, novinármi, pardon, e, tak aby sme mohli hovoriť o pozitívnej stránke mm, promovania takéhoto darcovstva orgánov. Takže keď o takýchto témach hovoríme, Máme skúsenosti, máme isté kroky, ktoré sme prijali. Môžeme sa o ne podeliť aj s inými krajinami. A myslím si, že keď sa budeme snažiť, tak je možné tieto čísla výrazne vylepšiť, pretože za prvých 5 rokov sme až strojnásobili našu naše čísla v oblasti darcovstva e, orgánov. Potom, pokiaľ ide o tú eutanáziu, nedospomínal aj túto tému, keď sa na to pozriete, objektívne, tak stáva sa, že medicína nedokáže situáciu zachrániť. E, proste sú také situácie, kde už medicína pacientovi nepomôže. Ale to, že by o tom mohol e, rozhodnúť samotný pacient, teda kedy sa skončí jeho život, to si ešte vyžaduje diskusiu, najmä pokiaľ by mohlo dochádzať aj k zneužitiu takejto situácie. A tie krajiny, ktoré eh, eutanáziu legalizovali, majú isté eh, opatrenia, isté regulácie v tejto oblasti a majú v tomto, dá sa povedať, skôr pozitívne skúsenosti v tom zmysle, že sa to zneužíva málo alebo takmer vôbec eh, nie. Ale vyžaduje to samozrejme ďalšiu diskusiu. Osobne som proti eutanázii, pretože si nemyslím, že máme právo pomáhať druhému človeku vziať si život. Ale v duchu otvorenosti samozrejme o týchto témach treba hovoriť. Sú určite aj e, oblasti e, alebo situácie, kde to bude zložitejšie, ale pokiaľ teda má pacient veľký, e, veľké bolesti a teda eutanázia prichádza do úvahy, bude potrebné o tom diskutovať. Tie krajiny, kde legalizovali eutanáziu, e, majú k tomu isté regulácie a treba všetko spraviť preto, aby sa zabraňovalo akékoľvek možnosti zneužitia takéto legislatívy. To je potom e, moja posledná. Už teda e, pripomienka, respektíve pokiaľ ide o rovnaký ešte prístup k zdravotnej starostlivosti, my sme sa vlastne snažili, aby EÚ v tejto téme tiež dosiahla pokrok tak, aby to neboli jediné jednotlivé krajiny, ktoré toto robia, chceli sme, aby aj v tejto oblasti bol dosiahnutý pokrok čo možno najrychlejším tempom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Vy ste nám e, vytýčili jasné e, priority, počuli ste konkrétne otázky aj zo strany e, poslancov, čiže dúfame, že nám predsedníctvo pomôže posunúť sa dopredu v tých témach, ktoré sme tu spomínali. Ďakujeme teda ešte raz za vašu účasť. Ako už bolo povedané, držíme vám palce v ďalšej práci. So we are going, we are five minutes ahead, but I think... Kolegovia, myslím, že môžeme tento čas, ktorý máme navyše využiť eh, na našu diskusiu. Budeme teda pokračovať ďalej s programom schôdze. Návrh programu je schválený. Áno, ďakujem. Ďalej oznámenia. Máme tu teda tie bežné veci, čiže tlmočenie k dispozícii. Máme 21 jazykov. Súbor je takisto elektronicky k dispozícii. Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre zdravie bude zajtra o 12.30. E, spolu predsedať budú spolu predsedničky a bude tam aj príležitosť, kde experti môžu, budú môcť odprezentovať dve nedávne štúdie. Jedna sa volá Výhody európskych e, aktivít v oblasti zdravotníckej politiky a tá druhá sa volá Európske politiky v oblasti verejného zdravia. Čiže tam ste všetci vítaní a potom Ursula von der Leyen v parlamente spustí aj e, svetový, teda podujatia pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine, ktorý sa takisto blíži. Na tom budeme tiež pracovať. Čiže to bude 21. január v prípade tých štúdí a 4. február v prípade toho e, boja alebo dňa boja proti rakovine. No, ja by som chcel medzi nami eh, privítať Magdu Guzovsku, asistentka výboru a takisto aj Angelika Bruls, tá je tam tiež eh, Čiže to sú naši nové kolegovia a kolegyne v tomto prípade, ktoré budú pracovať na sekretariate Envy.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 čo skoro bude hlasovanie, pokiaľ ide o tú tzv. taxonómiu, vytvorenie rámca pre podporu trvalo udržateľných investícií. Tam sme sa konečne dopracovali k dohode. Bolo to 16. decembra. Pozícia parlamentu bola eh, tam vo veľkej miere odzrkadlená v prípade mnohých tém a budeme hlasovať spoločne s Ekonom, keďže ako viete je to spoločný text. Hlasovať budeme 23. januára, teda, teda teraz vo štvrtok o 9. ráno. Toto chcem zdôrazniť, musíte tam byť osobne prítomní, aby ste o tomto texte e, mohli hlasovať, pretože naozaj bolo to celé náročné ten e, proces, čiže opakujem, e, spoločná schôdza, krátka, e, Econ Envy, možno bude trvať 15 minút, ale v každom prípade prosím vás prídite vo štvrtok na 9, aby ste to modli, mohli odhlasovať. E, potom e, budeme hlasovať v e, budúci mesiac aj o ďalšom bode, to je kvalita vody, ktorá je určená na ľudskú spotrebu. Tam je veľa tém, ten prístup, ktorý vychádza z rizika, prístup k vode na základe prvej európskej iniciatívy o práve na vodu. Takisto poprvýkrát tento text e, súhlasí s tým, že sa budú tam riešiť aj také e, témy ako mikroplasty alebo endokrinné disruptory, takže to sú takisto veľmi dobré výsledky z nášho pohľadu a hlasovať o tom budeme budúci mesiac. A zajtra e, budeme hlasovať o poslednom, poslednom dohode v oblasti e, trialogu, to sú minimálne požiadavky pre používanie vody, tam sme sa dohodli s radou 18 decembra na našej pozícii a zajtra sa teda bude hlasovať. Takže tieto tri témy e, sme takým spôsobom uzavreli, teda tá posledná bola opätovné používanie vody, pardon. A ďalej ďalší bod e, koordinátori odporúčili 9 e, prvý tému, ktorá bola vlastne elektronicky odkomunikovaná, takže to je v poriadku, ok, ideme na ďalší bod teraz a tým je... It's the, the big one for this afternoon. So... A tým je vlastne hlavný bod dnešnej schôdze Mali sme začať s týmto bodom trochu neskôr, o pár minút neskôr, ale už tu všetci podstatní e, pre tento bod sú prítomní, takže môžeme začať. Nech sa páči, Ester. Ďakujem pekne, ako viete, táto téma, o ktorej hovoríme, sa týka faktoru e, zhody, pokiaľ ide o emisné testy. Máte k dispozícii náš návrh e, textu, kde chceme, aby sa tých 18 80 mg v prípade dieselových aut e, nepresahovali, pokiaľ ide NOx. Máme tu túto maržu, e, istú maržu chyby, proste máme isté neistoty vedecké alebo iné, pokiaľ ide o zariadenia v aute. Budeme sa tam to pýtať aj komisie, pokiaľ ide o štandardizáciu, normalizáciu tohto zariadenia, čiže snažíme sa túto snažíme sa túto e, tému rozšíriť, aby sme nehovorili iba o tej marži, ale aj celkovo, celkovo o NOx. Mali by sme to potom riešiť v rámci návrhu Euro 5 Euro 6 a komisia navrhuje toto v prvej polovici roku 2021 aj e, predložiť. Ale chceme, aby toto všetko bolo vlastne právne presné. Tento pozmeňovac, táto pozmeňovacia e, legislatíva, táto novelizácia povedzme, pokiaľ ide o 5, 6, e, sa týka, alebo je istou reakciou na to, čo súdny dvor e, povedal. Máme tu isté faktory zhody, ktoré už boli prijaté v rámci komitológie v roku 2016. Priemysel pracuje s týmito faktormi práve v tejto chvíli. Viem, že momentálne prebieha jedno odvolanie, ale mali by sme v každom prípade byť pripravení pracovať na základe toho, že spolurozhodovanie bude nakoniec potrebné a teda je dôležité, aby sme vychádzali z vedeckých poznatkov a najmä v prípade mm, toho posledného, toho, toho finálneho faktoru konformity alebo teda zhody, ten už sa e, znížil z 1,5 na 1,3 na základe odporúčaní, kde by sme aj my podľa mňa mali ešte ďalej tieto návrhy e, alebo tieto čísla znižiť, pokiaľ teda e, mám k dispozícii údaje od IRC, ktoré to e, podporujú. Je tu potom takisto požiadavka, aby sa tieto veci raz do roka nejakým spôsobom revidovali aj v súlade s vlastnosťami testovacieho zariadenia. A pokiaľ ešte, môžem, mám tu dve špecifické otázky na komisiu. Rozumiem tomu tak, že uverejnenie správy ERC, ktorá mala byť zverejnená v januári, teraz sa to vlastne presunulo na február a informácie, ktoré mám v dispozícii, je, že oni sa rozhodli pridať tomu dodatočné informácie dodatočné teda e, k ich analýze, to je také trošku vágné, čiže čo to sú tieto dodatočné informácie, o čo tam ide a či už február naozaj tentokrát platí, pretože všetci už tak trochu si uvedomujú, že IRC momentálne pracujú s číslom 1,32, to je ten maximálny e, faktor súvoladu a myslím, že je dôležité aj pre negociačný tým, aby túto vec si vyjasnil. teda, že či, potre- či očakávajú, že táto, toto číslo na základe týchto nových informácií sa nejakým spôsobom bude meniť alebo nebude, aké majú e, predstavy o načasovaní, a, aký je dôvod, že tieto dodatočné informácie treba ešte do tejto analýzy pridať. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. Normalizácia tých PEMS. E, toto e, momentálne prebieha, ale nemáme zatiaľ odpoveď, kedy sa to presne stane a je veľmi dôležité, aby práve tieto PEMS používali čo možno najlepšiu technológiu, najlepšie postupy a aby sme nedávali na trh také PEMS, ktoré nie sú kvalitné. Viem, že kolegovia na tom pracujú, takže keby nám komisia mohla povedať, ako to momentálne e, prebieha, či ten mandát, ktorý oni dostali, Mm, ešte je aktuálny, alebo či ho treba nejakým spôsobom aktualizovať, čiže aké informácie nám k tomuto môžu poskytnúť. Toto sú e, dva, e, dve časy tých, e, tej celej scény, tých, tých informácií, ktoré sme mali k dispozícii na to, aby sme my mohli presne rozumieť tomu, čo sa tam deje. Ďakujem pekne za informácie. Ďakujem pekne, ďalej vystupí komisia, alebo teda neskôr vystúpi komisia Eh, <laughs> oni tu momentálne ešte úplne nie sú, respektíve iba jedna kolegyňa zatiaľ, takže oni vystúpia neskôr, ale v každom prípade bude lepšie, keď oni zareagujú, zareagujú proste potom eh, celkovo. Zatiaľ negociačný tým, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem aj eh, spravodajkyni hovorí pani Dali, ďakujem, ale musíme sa samozrejme pamätať na ten prípad Dieselgate, e, potom sa vytvoril aj ten výbor tu v parlamente, e, viete, že jasne bolo povedané, že tento faktor konformity alebo súladu sa má znižiť na jednotku a potom bola aj ďalšia správa, kde parlament súhlasil s nejakým postupom. Zrazu sme tu veľmi kreatívni a tento faktor súladu zrazu voláme nejako inak, ale naozaj je to taká diera v tom systéme a tak to bude aj naďalej e, bez ohľadu na to, ako to nazveme, pretože jednoducho tu oslabujeme emisné štandardy. 2,1 a 1,5 tieto čísla vlastne de facto umožňujú 168 e, mg na kilometr, na kilometr respektíve 102 e, v prípade tej druhej situácie, pokiaľ ide o NOx, a to je viac, než by si vyžadovali pravidla podľa Euro 6. E, e, viacerí odborníci e, hovoria, že je diskutovateľné, či potrebujeme vôbec nejaký faktor súla, e, zhody dávať do procesu RDE, keďže tieto sú v nesúlade s výsledkami viacerých nezávislých e, testov. A dnes e, vieme e, povedať, že e, faktor zhody NOx môže byť dosiahnutý aj pod hodnotou 1,5 e, než tých 80 km, alebo dokonca oveľa nižší než 80 mg za, alebo na kilometr. A teda nejaké vzdialovanie sa od tohto cieľa nie je odôvodené, iba to umožňuje ďalšie používanie menej efektívnej technológie. Práve preto uplatňovanie, aplikácia mm, takéhoto e, postupu vlastne e, je de facto nedodržiavanie e, legislatívy. Čiže legislatívu sa nejako nastaví, ale potom je tam diera v tej legislatíve a tá sa zneužíva, využíva. To je nebezpečný precedens. A komisia tu navrhuje, navrhuje že predloží legislatívny návrh, bude chcieť ten faktor zhody navrhnúť tak, ako bol, ako bol uvedený predtým. To pre nás nie je akceptovateľné. Komisia to navrhla v nejakej podobe to podporuje, ale podľa mňa to e, negarantuje znižovanie emisí. Ten štandard bol prijatý už pred 12 rokmi a údaje ukazujú, že tento cieľ sa už dnes E, e, splňa zo strany viacerých automobilov, ktoré sa dostávajú na trh, bez toho, aby tam bola flexibilita potrebná, či už je to faktor zhody alebo nejaká marža chyby. Čiže e, je neakceptovateľné, aby limity NOx, pokiaľ ide o dieselové auta, kde máme hodnotu 80 mg na kilometrov, aby tieto boli vyššie než v prípade benzínových aut, kde to je 60 mg na kilo, kilometr a takisto máme vlastne tieto hodnoty vyššie v Európe než inde vo svete a z pohľadu nejakých ferových podmienok a takisto aj verejného zdravia a technológie. Nie je dôvod, prečo nejaká technológia by mala mať možnosť znečisťovať viac a práve prečo, a prečo práve dízlové auta by mali mať tú možnosti e, z e, proste znečisťovať 1,5 e, alebo koľkokrát viac než tie ostatné technológie. A my by sme mali konať takým spôsobom, aby E, sme neumožňovali výrobcom navždy nedodržiavať e, tieto e, emisné limity, či už sa to volá faktor zhody alebo akokoľvek inak to nazveme marža chybovosti alebo čokoľvek to je jedno. Takže to, čo navrhuje komisia, to, čo podporuje aj spravodajkynia z EPP, to podľa nás je nedostatočné a budeme to aj v našich pozmeňujúcich návrhoch nejakým spôsobom reflektovať. Ďakujem pekne. For renew, Susanna, so Ďakujem pekne, pani Solic, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, ďakujem pekne aj pani spravodajky, ďakujem za predstavenie tejto správy. Ja teraz zdieľam vo všeobecných líniách to, čo tu bolo povedané a čo predložila pani spravodajkyňa v prvom rade potrebujeme byť o mnoho ambicioznejší, ak chceme reálne znižovať eh, znečistujúce emisie v tomto smere hovoríme o zdraví a hovoríme o tisíckach eh, predčasných úmrtí, ktoré sú spôsobené emisiami v celej Európe. Tento parlament musí byť ambiciózny a zároveň musíme splniť záväzky, ktoré máme k životnému prostrediu, o ktorom sme sa zaviezali v Green Deal, teda v zelenej dohode. Potrebujeme aj ambiciózny legislatívny návrh, tak aby sme dokázali pokračovať a Euro 06 eh, musí zabezpečiť to, aby auta, ktoré sú v obehu v Európe, emitovali najmenší možný objem emisí tejto legislatívy potrebu, takúto legislatívu potrebujeme čo najskôr. Zároveň v tejto správe potrebujeme konkrétny dátum, tak aby sa komisia zavi, zaviazala k termínu, ktorý neprekročí, jún 2021. Zároveň treba oddeliť aj faktor konformity, a aký bol v pôvodnej legislatíve a zároveň jasne vyzýčiť zodpovednosti. Na jednej strane to je zodpovednosť výrobcov automobilov ktorý v žiadnom prípade, v žiadnom prípade nemôže predvýšiť 80 mg na kilometr. A potom je to otázka toho, aby sme mali tie e, testovacie zariadenia otestované v reálnych podmienkach. Od roku 2020, od januári 2020, všetky nové vozidlá tento faktor konformity je jednotka pre výrobcov a 0 na 43 pre e, vlastne e, meracie zariadenia jednotlivých emisí. Takže v tomto smere zároveň musíme revidovať aj, <clears throat> aj rovinu možných chýb a možných odchyliek, tak aby sa zlepšili a zlepšila presnosť meraní. To znamená, že to musíme robiť delegovaným aktom a oprieť to vedecké dôkazy a zároveň musíme odkázať aj na správu Spoločného výskumného centra, ktoré nám e, už e, pred asi mesiacom e, hovorilo o týchto limitoch, že to môže byť 0,38 a zároveň je dôležité, aby sme túto správu dokončili do konca januára a zdá sa, že táto správa bude k dispozícii a potom nám komisia musí povedať, čo sa deje nové, čo nám nespomenuli v tejto prezentácii a zároveň akým spôsobom môžeme túto správu zverejniť a zverejniť tieto informácie je nevyhnutné, preto aby sme znížili um, možný rozptyl chýb. Ďalšia dôležitá vec, ktorá je nevyhnutná, je štandardizácia. Štandardizácia PEMS v tomto smere je naozaj dôležité uvedomiť si, že sú na trhu rôzne typy a je tu vysoká variabilita aj rôzna miera presnosti týchto zariadení. A v tomto smere musíme zabezpečiť, aby sme používali vždy tie aparáty, tie prístroje, ktoré majú najnovšiu možnú technológiu. A v tomto smere žiadame, aby sa certifikovali, aby prebehla štandardizácia tejto technológie. Ak tieto technológie alebo tieto prístroje budú certifikované, výrazne to zníži ten rozptyl medzi výrobcami. Potrebujeme certifikáciu a potrebujeme zabezpečiť to, aby marža nejakej chyby bola nulová, aby tam jednoducho nebola žiadna marža chyby a v tomto smere potrebujeme, aby tento proces štandardizácie prebehol na Európskom výbore pre normalizáciu a zároveň to musí byť dokončené čím skôr a komisia nám musí vysvetliť, v akom stave sa nachádzame a kedy sa tento proces ukončí. Ja zdieľam ten názor, že zavedenie faktora konformity nie je tým najlepším možným riešením. Ale tento typ riešenia, ktoré sa demokraticky schválilo v tomto parlamente v roku 2000, 16 sú tie podmienky, ktoré sme dali výrobcom a priemyslu a na základe nich konajú od roku 2016. Aktuálne je to 1,43 a to, čo od nás žiada Európsky súdny dvor je, aby sme na novo zadali tieto hodnoty tohto faktora konformity prostredníctvom bežného legislatívneho konania. Pretože komisia ISO pre komitológiu nemá autorizáciu na to, aby to mohla spraviť. A to je práve cieľ tejto legislatíve, aby sme tieto koeficienty schválili v rámci riadneho legislatívneho konania. Priemysel ale potrebuje istotu pre svoje fungovanie. Homologizácia vozidel potrebuje trvá mesiace. Zmeny sa prejavujú celé mesiace. Takže to sú mesiace plánovania a logistika je v tomto smere naozaj veľmi dôležitá. A pani Dali hovorila že veľká časť vozidiel, 86% vozidiel podľa niektorých odhadov, má emisný limit, ktorý je, by mal mať emisný limit menší ako 80 mg a to je podľa mňa dobrá správa a znamená to, že e, naša legislatíva má jasný dopad. Ale pani Dali, čo sa stane s tými, e, s tými vozidlami, ktoré nesplnia e, túto homologizáciu? Viete, čo to znamená? čo znamená 13 vozidiel, ktoré sú dennodenne na cestách a nemôžu byť homologizované. Viete, čo to znamená pre zamestnanosť? V tomto smere je dôležité, aby sme mali jasnú istotu a jasné právne prostredie, aby sme mali pevné vedecké dáta, na základe ktorých e, budeme môcť posudzovať túto mieru konformity. To je to, čo potrebujeme. Ďakujem pekne. Za zelených Bas Aikut, nech sa páči. Ďakujem pekne. Zdá sa, že toto je vždy trošku taká repetícia, opakujú sa diskusie, ktoré sme mali aj pri prvej výmene názorov. Takže samozrejme, chcel by som poďakovať spravodajkyni za jej prácu na návrhu správy, ale nebudete prekvapení, keď poviem, že nesúhlasím s touto správou a práve z dôvodu konzistentnosti. A v tomto smere musím odpovedať aj trošku na tieňové, tieňové spravodajkyni z Renew, lebo zdá sa, že tu je niekoľko nedorozumení. V prvom rade, vy ste povedali, že to bolo demokraticky schválené v roku 2016. Už problém bol ten, že sme mali štandardy zavedené od roku 2007 a to bolo 80 mg. A bolo veľmi jasné, že všetci výrobcovia aut vedeli, že musia pracovať smerom 80 mikrogramov od roku 2007. To bolo zrejme. Takže keď hovoríte o istote pre výrobcov aut, tak oni túto istotu mali od roku 2007. Oni potom prišli s rôznymi trikmi neskôr, aby to rozriedili, rozptýlili a to viedlo až k Dieselgate. Potom komisia sa pokúsila prostredníctvom delegovaných aktov zmeniť tento fakt v zásade menili základnú legislatívu prostredníctvom delegovaných aktov. My sme namietali proti takémuto konaniu, teda my, Zelený, SND, ALDE, vtedy to bolo ALDE a GUE, ale prehrali sme hlasovanie práve kvôli námietku e, na delegovaný akt potrebujete úplnú väčšinu. Ale my sme vždy hovorili, že ak to chcete meniť, musíte to robiť cez normálne legislatívne konanie a nie delegovanými aktami. Presne to, čo povedal aj súdny dvor súdny dvor povedal, že nemôžete to robiť delegovanými aktami, musíte to urobiť prostredníctvom normálneho legislatívneho konania. A to je to, čo máme teraz na stole. Takže je to otázka konzistentnosti, aby sme sa na to pozreli, aby sme podľa toho konali ako podľa bežného legislatívneho konania. Samozrejme, môžete zmeniť svoj názor a povedať, že teraz nám to nevadí, faktor konformity, že tam je zavádzaný a že e, súhlasíme s tým, čo sme pôvodne oslabovali štandardy, ktoré boli schválené v roku 2007, ale buďte minimálne úprimní a povedzte to. Lebo toto je ten čas, otázky treba hovoriť jednoznačne. My sme poskytli istotu výrobcom už v roku 2007 a na základe toho oni mali presne smerovať k 80 mg. Túto istotu stále majú. My teraz vytvárame neistotu a to tým, že zrazu umožňujeme nejaký faktor konformity, ktorý nie je nič iné, len rozriedenie e, toho štandardu, ktorý sme schválili pred 12 rokmi. To je to, čo robíme. A keď to príjmete, tak vlastne vytvárate precedens a síce, že odteraz už e, priznávame, že akýkoľvek štandard, ktorý vytýčime, dávame mu nejaký faktor neistoty. Takže to je ďalší nebezpečný precedens. A potom Esther de Lange povie, že áno, ale to robíme často aj napríklad s rýchlostnými limitmi. Ale to, čo robíme tu, nie je to, že to príjmame. My vlastne robíme to, že zahrňame túto neistotu už do vytičovania samotného rýchlostného limitu takže už vám neumožňujeme len ísť rýchlejšie ako 100 km za hodinu, ale na tabulách by malo byť 100 km za hodinu multiplikovaných indexom 1,4. To, to je to, čo my hovoríme na tej dopravnej značke. My vytvárame neistotu, nejasnosť, to môžete robiť, ale nehovorte, že to bolo demokraticky schválené. My sme vždy bojovali proti tomuto. A ja by som očakával, že Renew s tým novým zložením, ktoré majú, sa k nám pridajú v tomto boji a nevzdajú sa a nepovedia, že my ustupujeme a odteraz budeme oslabovať tento štandard a potom povieme, že áno, áno, ale neskôr chceme, aby tam bola Euro 7 my sklamávame našich občanov, naše mesta teraz tým, že akceptujeme vyššie emisné limity pre auta. To je to, čo tu robíme a naozaj vyzývam všetkých autov, aby to, a všetkých kolegov, aby to nedovolili. Ďakujem veľmi pekne. Pre ID tu nemáme Silvi Oliver, takže tam nemáme rečníka. Za EKR. Pani Zalivská, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, po takom eh, emotívnom eh, vystúpení. Eh, skutočne sa každý z nás disciplinuje, aby sme nezbudzovali ešte väčšie emócie, ale musím vás sklamať, lebo ja súhlasím so správou, ktoré vypracoval vypracovali spravodajcovia to, to viac, že dôsledne sa zameriava na cieľ na to, aby sa už prijali potrebné a nutné rozhodnutia a dostať sa k tomu, aby branža jednoducho vedela, ako môže fungovať. Zároveň e, spravodajkynia pripravila stretnutie s komisiou aj s výskumným centrom a musím vás e, sklamať, pretože veľa otázok e, ostalo nezodpovedaných vzbudzovali eh, väčšie starosti, veľké starosti tieto naše otázky a E, myslím, že e, dojem z toho máme taký, že ten výskum e, nebol dokončený a často sa vymykal logike a matematike, čo sa týka ich nástrojov a myslím, že je aj chyba v kvalite týchto výskumov a tieto náhody, o ktorých hovorila spravodajkyňa, sú odpovedou na naše pochybnosti, ale my budeme ešte chcieť zase položiť tieto otázky a budeme na to to upozorňovať e, a e, navrhovať e, konkrétne zapisy v naredení článok 11 odsek 1 komisia tak silno upresňuje zápisy, že máme dojem, že veľmi, veľa malých a ostatných podnikov, ktorí vyrábajú národné diely, ostane vytlačených z trhu. A my um, za účelom um, dobrej konkurencie budeme tu navrhovať zmeny a tiež uh, navrhujeme sledovanie situácie. Thank you. Ďakujem pekne. Posledným rečníkom za tým, ktorý rokovali, pani Konečná z GUNGL. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení kolegovia môj názor na vec, ktorý som už opakovane hovorila, poviem aspoň stručne k tomuto návrhu správy. Chcela som povedať, že vítame zdržanlivosť pani spravodajkynie a zároveň aj jej snahu vyjasniť si niektoré nejasnosti ohľadom konštrukcie konformity faktoru a odchylky. A myslím si, že to najdôležitejšie bez emocí, čo tu zaznelo, je to, aby nám komisia jasne povedala, kedy bude táto správa a zároveň akým spôsobom môžeme očakávať ďalší postup. Chcela som povedať, že som bola rada, až kým nevystúpil kolega za zelených, že rozum a fakty prevážili nad emóciami. V tomto stave sa už nenachádzame, v každom prípade chápem. S Basem sme o tieto veci bojovali celých 5 rokov, takže vieme, ako na tom sme. V každom prípade ale Naozaj sa nazdávam, že z dôvodu súčasnej právnej neistoty ohľadom toho, ktoré hodnoty musia vozidla pri testovaní plniť. A teda <clears throat> otázka toho, ako rozhodne odvolací súd, to rozhodnutie v ruke nemáme. A vzhľadom takisto na neúmerne krátke lehote na premietnutie tých dodatočných úprav výkonnostných parametrov vozidiel a predovšetkým práve kvôli stále chýbajúcej správe spoločného výskumného centra, nedokážem si predstaviť, akým spôsobom do toho teraz chceme zasahovať inak, ako politicky a emocionálne. Ale naozaj sme tu kolegovia preto, aby sme tieto veci robili emocionálne a aby sme nerešpektovali legislatívu, ktorú sme si tu schválili. Máme pred sebou za rok e, celú e, novú veľkú revíziu a zároveň sa musíme ehm, baviť s pevnými dátami o tom, ako to má vyzerať a ako si to predstavujeme. Ale robiť to teraz, s emóciami a s vyvolávaním strachu, to mi príde naozaj krajne nezodpovedné. Práve preto, lebo to povedie k jedinému. Povedie to k tomu, že tu nastrelíme čísla, ktoré nebudú akokoľvek fakticky podložené a zároveň môžu spôsobiť o mnoho viac komplikácií než úžitku a to, čo si naozaj prajeme, to, a tá revízia po roku môže vyzerať tak, že práve preto, lebo sa nebudeme chcieť strápniť, lebo tie čísla budú zrazu tak tvrdé, ale oni nám proste nevidú, tak budeme musieť urobiť nejaký ústupok a budeme veľmi zložito hľadať, aký ústupok, aký, aký ústupok spravíme. Takže vás prosím o jediné Buďme rozumní a buďme konštruktívni. Počkajme si na závery spoločného výskumného centra, počkajme si na tú revíziu, ktorá skutočne príde za rok. Ja chápem všetky tie argumenty. Na druhej strane nie je pravda, čo tu povedal Bas, že by tá legislatíva neexistovala. Hoci sa mi nepáči, ona existovala. Jednoducho existovala. A to, že sme sa ju snažili zmeniť, to je pravda. Neúspali sme. Ale to neznamená nič na tom, že musíme rešpektovať legislatívu, ktorú tu proste máme. No ja by som si naozaj veľmi prijala, aby sme sa tu teraz emočne nevyčerpávali, ale aby sme napeli sily práve k tej revízii, ktorá bude o mnoho dôležitejšia ako to, čo my práve v tejto chvíli a len na chvíľu sa pokúsime spraviť, a to navyše bez akýchkoľvek fakt a akýkoľvek faktov a dát, ktoré by sme mali k dispozícii. Ďakujem pekne. Dobre. Dobre, otvoríme teraz e, spontánnu rozpravu. Máme tu tri požiadavky na vystúpenie. pani Evy za nezradených. Nech sa páči. Ďakujem len pekne, pán predseda. Dobre, Európsky parlament počas ostatného legislatívneho obdobia opakovane sa vyjadril proti absurdite faktorov konformity. Žiadala, aby boli zrušené ja by som rada veľmi rýchlo pripomenula, čo všetko sa stalo v roku 2007. Európska únia sa rozhodla, aké budú limity, ktoré majú byť rešpektované z pohľadu rôznych oxidov pri v, emisných plynoch. Potom pri Dieselgate sa ukázalo, že veľmi veľa aut malo 20-násobne väčšie limity. A ako to riešiť, ako opraviť tieto škody? Chceme zaviesť ďalšie reálne testy na cestách, pretože tie v laboratóriu sa dajú ľahko obchádzať a nejakým spôsobom nie sú skutočnými, um, skutočne reprezentujúcimi výsledkami takýchto faktov. Takže v tomto smere mali byť testy robené na cestách a nie v nejakom uh, sterilnom laboratóriu, ale e, tieto e, PMS, ktoré by mali používať na cestách, majú príliš veľkú mieru neistoty pri meraniach. Um, a teda od roku 2011 komisia pracuje práve na homologizácii tejto e, otázky. A práve preto, aby sme príliš veľmi nezaťažili výrobcov aut, komisia navrhla novú techniku v rámci nariadenia z roku 2017 a teda bez procesu spolurozhodovania priviedla vlastne na svet tieto faktory konformity, ktoré majú multiplikovať všetko to, čo je legálne a majú zároveň viesť k tomu, akým spôsobom budeme bojovať proti obchádzaniu zákona. Je to ale téma, ktorá vlastne bola zrušená súdom v roku 2018, ktorý de facto dal pravdu nám, Európskemu parlamentu, a čiastočne zrušil túto techniku, ktorá zaviedla práve tieto faktory konformity a potvrdil, že komisia nemohla týmto správnym aktom meniť a pozmeňovať technickú legislatívu. A zároveň súd počerkol, že prípadná technická neistota, štatistická neistota meraní musí byť vyriešená tým, že sa zlepší reprezentativita testov počas skúšania. A nemali by tu byť iba dočasné multiplikátory, ale dlhodobé. Preto je pomerne prekvapivé, že komisia nemala dosť času za takmer 10 rokov svojho pracovania dostatočne sprecizovať tieto návrhy, tak, aby sme dokázali realizovať tieto testy v teréne a aby sme dokázali reálne zohľadniť skutočné podmienky cestnej premávky pri meraní emisí. Vážení kolegovia, vážená pani spravodajka, ja nemôžem súhlasiť s touto správou, ktorá v podstate schvaluje konanie Európskej komisie. A Európsky parlament podľa môjho názoru mal zamietnúť tento návrh. A ja chcem aj predstaviť pozmeňujúci návrh, ktorý to bude zamietať práve preto, a teraz to uzavriem, um, je to ďalší dôležitý aspekt, ktorý chcem odsúdiť. A síce komisia nás chce presvedčiť o tom, že musíme akutne konať a máme schvalovať tento legislatívny návrh práve preto, aby sme sa vyhli právnej neistote, ktorú aby sme sa vyhli tomu, že rozsudok súdu eh, naberá účinok 23. februára 2020. Nič eh, falošnejšie nie je. To absolútne nie je pravda. Takáto urgentnosť neexistuje. Komisia nám zabúda povedať to, že E, v tomto procese sa koná inak a že tie dôsledky sú iba prerušenie tých pojmov, v rámci ktorých e, e, nadobúda rozsudok účinnosť. Takže v tomto smere je to naozaj veľmi znepokojivá situácia a podľa môjho názoru tento parlament by mal zjednotený žiadať zamietnutie tohoto návrhu. Ďakujem pekne. Thank you for renew, Jan Ďakujem za renew, Jan Vitemar. Yeah, much chair of this Ďakujem pekne, pán predseda, za túto zaujímavú debatu. Zdá sa ako no-brainer, ale ja e, som zvolený ľuďmi a keď sledujú túto diskusiu, tak myslím, že som zmetený z toho, o čom hovoríme. Ak naozaj to sledujete tak, v 2007 sme mm, predložili tieto kritéria normy a potom sme mali rozpravu, kde všetci e, rôzni zúčastnení sa s tým mohli zhodnúť. Ale keď s niečím súhlasíte, tak je normálne, že by ste mali sledovať normy. E, ľudia, kupujúci auto alebo iní, a spotrebitelia nerozumejú, aký, e, aká je spotreba paliva. Potom, keď si kúpia to auto, tak niekedy je tá spotreba paliva 1,5 krát väčšia, ako sa vodzalo v prospektoch a takisto aj emisie oxidov dusíka a potom zistili, že to neboli e, ozajstné emisie, ale iba z laboratórnych skúšok a potom zistili, že aj pri laboratórnych skúškach ten software je nejako zmanipulovaný, aby priniesol lepšie výsledky a potom e, obraz e, automobilového priemyslu bol negatívne ovplyvnený a potom neskôr prišiel k tomu, že povedali, áno, musíme sa naozaj snažiť a veci, ktoré e, dávame do toho prospektu a reálne emisie, aby e, boli ozajstné e, emisie z prevádzky, tak sme zistili, že je tam faktor nezhody, dokonca dvojnásobný. A to nemá zmysel. Musíme jednoducho príjmať legislatívu a povedať, toto sú kritériá, ľudia to musia naplniť. Takže prosím vás, pamätajte sa. Ms. Paulus. Thank you very much for this intervention because... Ďakujem za toto vystúpenie, pretože to presne aj hovorili mne občania počas volebnej kampane a hovorili, že ako je možné, že existuje legislatíva a že výrobce aut ju jednoducho neplnia. Prečo komisia alebo Európska únia neukáže zuby a neprinúti výrobcov aut plniť zákony alebo platiť. A e, keď ja sama pochádzam z laboratória, nie som veľmi presvedčená e, o tom príbehu, keď hovoria, že sú tam merania neistoty a musíme zabezpečiť, aby bola správa, ktorá vylúči akékoľvek nezhody a že naši zákazníci očakávajú, že my im dáme každú hodnotu, ktorú e, dokážeme e, namrať e, v rámci intervalu neistoty a keď prevádzkujete laboratórium zodpovedne, tak by ste mali vedieť, že ako funguje vaše zariadenia, urobiť skúšky, aby ste zistili presne, aké sú chybové marže vášho zariadenia a toto možno už nikdy nebude výhovorka na to, aby povedali, že musíme prijať legislatívu pre ľudí, ktorí nedokážu prevádzkovať laboratórium tak, ako sa má. A nemali by sme nikdy akceptovať žiadnu, žiadny faktor nezhody. Thank you, Mr. Za Guest, Toko Karis. About... Ďakujem. A ja by som rád hovoril o laboratóriách a um, mám starosti kvôli um, týmto slovom o emočnosti a uh, strachom vyjednávaní a nedostatku vedy. Myslím si, že laboratórium je miesto bez emócií, ale um, pri uh, skutočnej um, prevádzke automobilov a skutočnom živote je veľa emócií, hlavne keď hovoríme o uh, oxida dusíka, to nie je o klimatických zmenách, ale o znečistení a o umrtí ľudí a máme 374 tisíc ľudí, ktorí každý rok predčasne zamierajú v Európe z časti kvôli takémuto znečisteniu a myslím, že v tom nie je žiadny emočný prvok a tiež by tam nemal byť priestor pre emočný prvok. V právnych aspektoch máme právne postupy, ktoré by sme mali dodržiavať a aplikovať zákony a nepostupovať s tým, že si vymyslíme e, túto myšlienku o faktoroch zhody. Myslím, že s tým by sme nemali napredovať. Nistoverc. Ďakujem, toto je skôr pripomienka k vašim mm, priateľským e, pripomienkam o Rňu stále prebieha diskusia. Mali sme kratšiu diskusiu predtým skupine a budeme mať novú diskusiu, než tieto veci dojdú k hlasovaniu. Z jedného hľadiska máme o trošku inú kultúru ako zelení. Tí zelení menujú Basajku kuda skoro na všetko ako tieňového spravodajcu. A čo dobré, ale niekedy kvôli tomu sú tie diskusie jednostranné a preto máme iný prístup a dáme ľuďom eh, slobody a potom máme diskusiu. Takže dúfam, že si ceníte našu, náš prístup a uvidíme dobré výsledky v dlhodobom výhľade. Eh, Boli položené isté otázky komisii na začiatku, ktoré položila Esther de Lange, takže môžete tieto otázky položiť eh, priamo zástupcom komisie a potom máte opäť slovo. Samozrejme bez problému, mala som otázky o eh, zverejnení správy e RC, hoci mi povedali, že to plánovali na tento mesiac a teraz to plánujú na február. Teda logická otázka je, že prečo? No, Zjavne sú tu nejaké nové informácie, ktoré sú dodané do analýzy IRC e aké sú tieto dodatočné informácie a e, je a tá februárová lehota teraz e, konečná? To bola otázka 1, otázka 2, ktorá bola vydaná a to tiež e, položili Renew. Je štandardizácia pump. To musíme zabezpečiť, aby to bol pre, najpresnejšie zariadenia. Chápem, že sen teraz bude riešiť tú otázku štandardizácie, ale mám veľmi vágne odpovede o tom, že ako ďaleko sa dostali. Môže nám komisia vysvetliť, e, v akom sme stave e, stále majú platný mandát, alebo treba ho e, obnoviť, čo môžeme očakávať. Much, ďakujem, pán predseda, ďakujem za otázky a za všetky pripomienky k návrhu správy. Chcem sa poďakovať v mene komisie za tú správu a schválenie nášho návrhu a tie zmeny, ktoré sa navrhli, prispeli k jasnosti textu. K tým dvom otázkam, ktoré ste položili k tej správe je RC. Naše úvodné očakávanie bolo, že správa bola prijatá v januári, ale ako si pamätáte diskusii s vami v decembri, kde naši kolegovia RC prednesli výsledky tej správe, boli položené si otázky od parlamentu o reprezentatívnosti tých e, testov a informácií, ktoré poskytla analýza zariadení dostupných na trhu. Vysvetlili sme, že my a VRC testovali 75 e, zariadení dostupných na trhu a e, niektorí z vás sa domňujú, že to nie je dostatočný dôkaz o počte analýz, e, ktoré boli vykonané a preto RC rozhodla, že preverí najnovšie dostupné zariadenia na trhu, aby tá štúdia pokrývala 100%. A toto je cena za to meškanie. E, takže e, skúšky tých zariadení prebehnú čoskoro. A to budúci týždeň. A to bude sprevádzať ďalšia analýza. Takže cieľom e, nebolo oneskoriť tú prácu samoučelnú, ale preto, aby bola prúžnejšia, presnejšia. A zároveň tá správa bola e, hodnotená koncom januára a to sa nestalo a ja by som e, vám opatrne povedala, že to nastane druhý týždeň vo februári, ale poznajúc ten postup, ktorý musí nastať, tak podľa mňa najskôr to bude koncom februária k sen a k práci na norme. Začiatkom mesiaca sme dostali správu z pracovnej skupiny, ktorá vypracová a pripravuje e, takúto normu. Zamerom sen je prijať ju viac menej v polke marca, to znamená, že teraz nám to dáva viac menej 2-3 týždne na analýzu správy a ten výsledok tejto z tejto skupiny a musíme zistiť, aké budú návrhy z tej pracovnej skupiny a ak e, sa to bude obrať správnym smerom, tak prednesieme naše návrhy a ak ten proces e, bude e, bežať na čas, tak myslím, že od marca do polovice mája budem môcť to prijať. Ďakujem teraz spravodaj, keď má slovo na záver. Ďakujem, pán predseda. No, ja som hľadala odpovede na tie otázky. Ďakujem komisii, že ich zodpovedal hlavne VRC a veľa podrobností. A to bola otázka, ktorá pochádza z tohto výboru. A keď som sa pozrel na výmenu názorov, tak e, myslím, že e, máme tu celý interval názorov zastúpený a teda máme lehotu na pozmeňujúce návrhy. Teším sa na ich predloženie a potom uvidíme, či môžeme získať istú jednotu v tej rôznorodosti. Unity as well. A niekedy máme aj rôznorodosť a jednotu. Help that unity in... Mm, z procesného hľadiska by som tomu pomohol. Nie je lepšie mm, odložiť e, lehotu na pozňujúce návrhy na základe správy RC, pretože my sme načasovali tú rozpravu tak, aby sme mohli získať tie informácie, ale tie, tá lehota je teraz budúci týždeň, ale vtedy ešte nebude. Tá správa je RC k dispozícii. A vzhľadom na to, že tie informácie, ktoré chceme mať asi na stole, aby sme tam mali pozmeňujúce návrhy na stole, aby sme pomohli mať túto jednotu, myslím, že lepšie je to trošku odložiť, aby sme mali o tom debatové informácie. Keď eh, počúvam eh, tú debatu správne, tak to boli dva politické skupiny, tri, ktoré hovorili, že nezávisle od e, dat IRC e e, zisti, určíme, že ten faktor zhody bude jeden a bez ohľadu na to, čo IRC navrhne, tak budeme mať celý interval od terajšieho stavu až po hodnotu faktoru zhody 1. Takže nemyslím, nevidím zmysel to odkladať. Said... No, myslím, že BAS e, v skutočnosti navrhol, e, aby sme mali faktor zhody k tomu dátumu. A e, myslím, že to je logické. Anyway, so, we... Prepačte, unikol mi váš vtip, odznelo zo sály. It's, it's... Len k postupu je to vecou z pravdajkyňa, aby to rozhodla, tak myslím, že vaša odpoveď je jasná a ak chcete zmeniť názor pre vyjednávací tým a nie pre tento e, výbor, aby diskutovali v tomto formáte, pokiaľ nepríde od vás iné posolstvo, tak lehota na pozmeňujúce návrhy je 28. januára a hlasovanie je v marci. Teda nebudeme otvárať teraz túto debatu a Zatvárame bod e, na programe 7, ideme na bod e, programu 8. To je o námietke podľa e, pravidla 1, 2, 3 a 4 o ortuti a jej zlučeninách v PVC. Dám slovo spolu s pravdajcovi. Začína BC Courts zase. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Tento spis, táto téma mm, sa datuje už od roku 2000. V roku 2000 sme už diskutovali o ortuti používanej v PVC ako stabilizátor a Vtedy už komisia hovorila, že je nie o rtuti, o olove. Že olovo je e, toxická látka, že nie sú e, bezpečné hodnoty, ktoré by sa dali určiť, takže my ako parlament sme na to e, reagovali, komisia vypracovala zelený, zelenú knihu a my v 2001 sme dali rezolúciu ako parlament, že chceme zákaz olova v PVC. To bolo stanovisko parlamentu v 2001 a tým sa vraciame k tomu, keď sme už povedali, že nechceme alebo v PVC, ale žiaľ komisia eh, rozhodla, že sa to naplní v 23., ale že dobrovoľne sa prestane s tým prestane sa to dobrovoľne postupne po, používať, že sa to bude postupne vylúčovať eh, od 2015. Čiže odtedy máme dobrovoľné vypúšťanie používania, dobrovoľné elimináciu používania olova v PVC od 2015. Ale takáto dobrovoľná eh, dohoda alebo súhlas s elimináciou používania olova v PVC neplatí pre dovoz. Takže máme čudnú situáciu, kedy v Európe eh, dochádza k postupnej eliminácii používania olova v PVC v Európe, ale môžeme z mimo európskych e, zdrojov dostávať e, PVC s olovom na európsky trh. Teda chceme mať e, zákaz olova v PVC a mm, teraz pre európsky trh sme dospeli k administratívne povoleným obsahom pre dovezené výrobky. Mohlo by to byť lepšie, ale komisia hovorí, že je to lepšie ako nič. A zatiaľ, čo máme, tento návrh taktiež umožňujeme výnimky a umožňujeme výnimky pre recyklované PVC. Takže teraz vytvárame samostatný trh, teda máme panenský PVC v Európe vyrobený, kde e, je postupne eliminované používanie e, olova, ale keďže e, máme PVC, ktoré už po istú dobu je v obehu v Európe a môže byť používané pre recyklované produkty. A my teraz e, používame argumentáciu za recykláciu, e, procesom ktorej umožňujeme e, dlhšiu existenciu olova v PVC na našom trhu. A to je proti všetkému, čo parlament teraz prijal, a keďže moji kolegovia z EPP ešte pripravujú svoje stanovisko, a kolega Nils, ja plne chápem tú diverzitu a potrebu, aby každý dospel k tomu stanovisku. No, chcem len zdôrazniť, že aj EPP prijala uznesenie o zelenej dohode minulý týždeň a v um, tejto zelenej dohode a uzneseniu zelenej dohody z minulého týždňa hovoríme o cykloch netoxického materiálu a tam hovoríme, že chceme takéto cykly netoxického materiálu a jasne hovoríme, že nemajú sa e, zavádzať e, takéto toxické látky na európsky trh e, prostredníctvom recyklačných činností. A presne to e, tu robíme, že prostredníctvom recyklácie umožňujeme dlhšiu existenciu olova v produktoch PVC, takže presne proti tomu sme e, sobrali pri prijatí rezolúcie o zelenej dohode minulý týždeň a 600, viac ako 600 poslancov schválilo súhlasil s týmto ocekom a to je veľmi silné stanovisko. Teraz máme prvý skúšobný prípad, e, kde alebo v PVCA sa povedal, že my obmedzíme dovezené výrobky, ale umožníme viac, ako je zakázané a okrem toho ešte umožníme viac e, olova v recyklovaných výrobkoch a okrem toho komisia ešte hovorí, že chceme mať na to etikety, ktoré uvedú že je to recyklovaný PVC, že to obsahuje recyklovaný PVC. Ale to má dokonca pozitívny význam, pretože predstavte si, že ste na trhu máte mm, padenský PVC a recyklovaný PVC a z toho etiketov ľudia si budú myslieť, a recyklovaný PVC to znie lepšie, lebo je to obehové hospodárstvo, ale v tom recyklovanom PVC bude viac eh, povoleného olova ako v panenskom PVC, takže my vytvárame etikety, ktoré sú veľmi metúce a zavadzajúce pre spotrebiteľov. A okrem toho je e, nespravodlivé pre všetky ľudí, ktorí vypracovali už svoje alternatívy bez e, olova. Takže preto my tam dávame námetku spolu s kolegami z Renew SAD a ešte posledná priplenka že teraz máme veľa produktov PVC s olovom, ktoré nemôžeme s nimi nakladať, takže preto ich musíme recyklovať, takže vy len predlžujete ten problém a dajme to späť do recyklácie a potom nebudeme musieť myslieť na odpad. Ale po druhé, a tu spochybníme chemický priemysel. Vždy, keď lobujú v našich úradoch e, a kanceláriách, tak hovoria, že budúcnosť bude chemická recyklácia. Toto je presne bod, kde chemická recyklácia môže ponúknuť riešenie, ale potom musia preukázať, že na tom dokážu pracovať. Teda to môže byť eh, prvý skúšobný prípad eh, pre eh, chemický priemysel, aby dokázali nasadiť chemickú recykláciu, aby vyňali odtiaľ olovo. A myslím preto, že tá namietka má veľký zmysel a bude v súlade so všetkými rozhodnutiami, ktoré sme prijali doteraz ako parlament, eh, vrátane rezolúcie o zelenej dohode. Mali ste výsadu, že ste hovorili 7 minút, lebo ste boli hlavný autor tej námietky. No, žiadam ostatných, aby ste hovorili trošku kratšie. Maria Arena. Merci beaucoup, je serai, uh, très, très... Ďakujem pekne, budem stručná. To, čo práve E, ukázal Bas, e, to bolo viacero veci Dobrovoľná aktivita častokrát nie je dobrá, čiže e, chceli by sme také záväznejšie aktivity, aby boli prijaté čo možno čo najskôr. Potom, pokiaľ je o recyklované PVC, už to tu zaznelo otázka v skutočnosti, že takýto výrobok obsahuje olovo, na rovni 0,1%, to e, znie ako keby to nebolo škodlivé, ale je to škodlivé, keď, keďže tam to olovo je obsiahnuté. Čiže aby sme ľudí nezavadzali. A teda pokiaľ ich budeme orientovať, tých našich spotrebiteľov smerom k recyklovanému PVC, že to bude vyznievať ako keby to bol e, zodpovedný krok, ale v skutočnosti E, takýto spotrebiteľ by vlastne používal toxické výrobky, čiže je to vlastne zavádzajúce, zavádzajúce informovanie spotrebiteľa. Potom sú tu aj alternatívy voči tomu, čo sa dnes navrhuje, čiže po vypočutí si všetkých argumentov si myslím, že môžeme podporiť tento záväzný e, návrh tu v rámci parlamentu. Ďakujem pekne. Martin ešte za reňu. Thank you very much. Um, I think... Ďakujem Myslím, že to, čo Bas eh, prezentoval, bude vecou pre opravu. Možno komisia, keď eh, to napíše v inom znení, keď by tam nebolo napísané, že obsahuje recyklované PVC, ale že obsahuje mm, nebezpečné chemikálie, tak by to bolo vhodnejšie, pretože buďme úprimní, eh, olovo nemá mm, bezpečný limit obsahu pretože počas rokov veda e, sa ho snažila zistiť a nenašla e, dno, nenašla spodnú hranicu. A to hlavne postihuje deti. A táto výnimka navrhuje, aby sa predlžil ten problém a ešte zväčšil, pretože máme tu pokus, aby sa pokrylo mm, časť e, toho Eh, recyklovaného PVC, aby sa pokryl dvoma vrstvami eh, panelského PVC. Takže nakoniec budeme mať väčší problém, eh, pretože budeme mať viac PVC kontaminovaného olova a 0,1% je obsah olova, ktorý stále môže byť obsiahnutý v tej recyklovanej časti a toto je o mm, princípe znečistovateľ platí a o zodpovednosti, ktorý musí spotrebiteľ eh, prevziať a chemický priemysel musí nakoniec tom začať konať a zabezpečiť, aby sme neumožnili do cirkulácie, do obehu eh, nebezpečné chemikálie. A keď komisia eh, hovorí, že predloží plán obehového hospodárstva, tak nesmie obsahovať takéto medzery, pretože toto nie je o nadraďovaní zdravia nad životné prostredie, ale e, o demotivácii objavového hospodárstva. Myslím, že táto výnimka má potenciálne väčšie dopady, ako sú len dopady na zdravie a životné prostredie. A toto nie je krátke opatrenie, hovoríme o 15 rokoch, čo je e, dlhé obdobie a je to úplne nepriateľné. EPP Alexander Alexander za e nech sa páči. Srdečná vďaka. Prirodzene aj pre nás je to veľmi mm, dôležité, aby expozícia e, olovom pre ľudí bola e, čo e, najsilnejšie obmedzená a my sa však zasazujeme na vedecky stanovené hranice, hraničné hodnoty a tie výrobky, e, ktoré obsahujú recyklované PVC, nevidíme tak kriticky, pretože e, ten e, výbor pre hodnotie rizik takisto ECHA, aj výbor pre ekologické analýzy ECHA súhlasil s týmto. Ten výbor to odvodil následovne. Alternatíva k recyklácie takýchto PVC výrobkov pre ktoré by mala platiť táto norma, aby ináč e, boli uložené na skladkách alebo spálené a viedli by k e, väčším emisiám e, do životného prostredia. A mali by sme tu si premyslieť, či chceme podporovať obehové hospodárstvo, alebo či chceme mať zmysluplnú recykláciu a tiež to viedlo k ekonomickým analýzám, že pri výrobe z recyklovaného PVC do roku 2040 e, tieto výsledky e, budú podľa nich e, dosávať tú predpísanú hraničnú hodnotu 0,1%, ale keď sa pozrieme, koľko je 0,1% olova, skoro 100% plastov, napríklad pri potrubiach, musíme si logicky premyslieť, čo znamená 0,1% koncentrácia a ako Ehm, by to malo prispieť k poškodeniu ľudského zdravia alebo životného prostredia. Ja myslím, že tento kompromis je dobrý kompromis, ktorý takto podporíme a považujeme to za zmysluplné a my tento pozňujúci návrh e, odmietame. Ďakujem za cel. pán Vondrova. Thank you. Vondra, pardon. Ďakujem. Možno vás to neprekvapí, ale tie výhrady nemôžem e, podporiť. Argument odmietam, ktorý tu zaznel. Ja, rovnako ako 24 členských štátov na výbore REACH, to vnímame tak, že e, toto opatrenie RPS je potrebné a potrebujeme e, dať komisii ten čas, ktorý podporuje, pokiaľ ide recyklované PVC. Podľa mňa tá výhrada má dv, teda e, dávať nasledovné argumenty, ktoré nie sú správne. správne. Poprvé, že e, propagačné označovanie takýchto recyklovaných PVC, že to vlastne ide proti cieľom um, riadenia RI, čo nie je pravda, pretože um, práve, že toto umožňuje rozlišovať medzi recyklovaným a nerecyklovaným PVC. A Komisia pre toto už má e, precedens v rámci rieču, to je kadmium. Čiže aj už takýto príklad e, máme a e, potom sú tu aj už iné možnosti, ako s tým olovom e, narábať. Máme tu isté pilotné projekty, e, ktoré existujú v tejto oblasti, ale nie je k dispozícii nič, čo by bolo komerčne realizovateľné a preto chcem pripomenúť, e, že máme tu záver, kde je povedané, že koncentrácie alebo limity koncentrácie olova a tie výnimky proste sú potrebné, aby e, alternatívne teda, že alternatívou by bolo dať to na skladku alebo spáliť to na konci vlastne života toho produktu a nie recyklovať to, čo by teda emisie iba e, zvyšovalo a rizika nieko neznižovalo. Som alebo mám veľké pochybnosti, že by sme chceli viac spalovania, že by sme chceli viac využívania nerastných e, súrovín, ale podľa všetkého toto sa reálne stane, pokiaľ táto výhrada zo strany parlamentu bude podporené, e, podporená. Čiže vraj vyriešime ten environmentálny problém, ale v skutočnosti, čo spravíme, je, že riziko, je tu veľmi reálne riziko toho, že vytvoríme iný problém a ten bude ešte oveľa horší. E, ďakujem pekne, ďalej vystúpi zastupca komisie. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Viac ako 6,5 milióna tón e, PVC sa ročne vyrábajú v EÚ. Dovozy PVC výrobkov sa, e, sa priebežne e, zvyšujú a e, každý rok sa recykluje v Európe 750 tisíc tón PVC. Materiál, ktorý zostáva, obsahuje aj olovo, ktoré pôvodne pochádza z dovozov, čiže znamená to, že môžeme potom toto olovo nájsť aj v, vo výrobe priamo v EÚ. Návrh rieši eh, vystavenie alebo expozíciu olovu eh, v prípade niektorých výrobkov a zakazuje sa takisto eh, dávanie na trh takých PVC výrobkov, teda recyklované PVC, ktoré by obsahovali viac ako 0,1% olova. Týka sa to najmä konštrukčných alebo stavebných eh, materiálov, ale eh, článk, teda výrobky, ktoré sú mm, derogované, kde je výnimka, eh, musia byť proste riešené takým spôsobom, aby bolo zdravie prostredia, alebo teda ľudí a prostredie chránené. Prečo musíme postupovať presne takým spôsobom, ako navrhujeme? My vlastne snažíme postupovať, snažíme sa postupovať takýmto spôsobom, pretože recyklácia e, chemického charakteru nie je zatiaľ k dispozícii na takej vysokej miere, ktorá by umožňovala recyklovanie, recyklovanie PVC. Zatiaľ hovorím ešte iba o pilotnej fáze. Tá výjimka nám kupuje, tak povediať, istý čas, kým e, nebudeme mať v dispozícii efektívnejšie odpadové technológie a recyklovanie e, olova. Post- podľa EKA navrhované opatrenie výrazne bude znižovať e, olovo v recyklovaných e, PVC výrobkoch po, teda po istom čase. To znamená, že bude to časovo obmedzené a nakoniec e, vlastne sa to odstraní úplne tak, aby nebolo potrebné ďalej recyklovanie takým spôsobom riešiť. A Máme tu 675 tisíc tón e, PVC, ktorých sa to týka ktoré takýmto spôsobom nebudú môcť byť recyklované, ale pôjdu na skladky, čo si bude teda vyžadovať ďalšie skladkové kapacity, respektíve e, budú musieť byť tieto výrobky spálené. A e, samozrejme, tým pádom bude aj olovo nejakým spôsobom vypustené do prostredia, pokiaľ bude riešené takýmto spôsobom spalované a tak ďalej. A to je teda práve ten, tá forma riešenia odpadu, ktorá bude najviac škodiť životnému prostrediu. Um, znamená to takisto, že PVC, ktoré obsahuje e, olovo naďalej bude dovážené do EÚ bez akýkoľvek kontrol, bez e, nejakých úrovní, e, pričom európsky priemysel práve začal vyrábať PVC bez olova od roku 2016 vyššie. Sme presvedčení, že navrhované opatrenie vrátane e, výnimky je v súlade so všeobecnými e, princípmi ríču a teda máme tu istú rovnováhu medzi environmentálnymi a zdravotnými e, proste prioritami, ktoré v tejto oblasti máme a zároveň podporujeme krúhové alebo cirkulárne využitie PVC na strane druhej. Pozorujeme si vypočuť všetky vaše argumenty a pripomienky, ale myslíme si, že ten e, navrhovaný postup je e, takým vyváženým e, postupom, ktorý je výsledkom dlhodobých rokovaní. Pokiaľ budete proti, máte na to právo, nie jasne, ale ľahké, ale v tom prípade povedať, aké riešenie bude môcť byť nastavené takým spôsobom, aby aj parlament, aj kvalifikovaná väčšina rady e, takýto návrh mohla podporiť. Ten návrh, ktorý podporujeme my, e, vychádza zo stanoviska EKA a na rade ho podporilo 24 členských štátov. Čiže to by som povedal na obhajobu našej pozície. Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o tej výhrade zajtra a pokiaľ to prejde na Envy, tak e, vo februári to bude na Bonárke. Zatiaľ to uzatvoríme. Zajtra sa stretávame o 9. a Teraz o dve minúty začína stretnutie koordinátor, takže poprosím koordinátorov, aby tu zostali. Ďakujem.